Kolegyne, kolegovia, poprosím všetkých, aby sa usadili, aby sme mohli začať, lebo sme ešte nezačali a napriek tomu už meškáme. Okay, take... Dobre, takže ešte raz všetkých prosím, aby, sme, aby zaujali svoje miesta, aby sme mohli začať. Okay, all, like to... Takže v prvom rade vás chcem uvítať v novom roku v Európskom parlamente. Dúfam, že ste všetci mali krásne sviatky a ste pripravení na rok 2011. Navrhujem rovno začať, lebo máme nabitý program. Musím vás varovať, že v roku 2011 budem ešte prísnejšia než v tom minulom. Stručne Chcem vás poprosiť, aby ste schválili odporúčania koordinátorov na vymenovanie týchto spravodajcov. Pán Wim von den Kamp k jednotnému trhu pre Európanov, pani Keller nahradí pani Flotter ako spravodajkyňa pokiaľ ide o stanovisku o migračných tokoch vyplývajúcich z nestability. Ak nikto nemá žiadne námietky, nevidím nikoho, tak tieto návrhy považujeme za schválené. Ďalej vás chcem informovať, že zajtra sa stretnú koordinátori a budú hovoriť okrem iného aj o tom, ako by sa náš výbor mal zaoberať zákonom v Maďarsku o médiách. Je to veľmi kontroverzný návrh zákona a radi by sme zorganizovali na túto tému v Štrásburgu budúci pondelok osobitnú schôdzu na túto tému a koordinátori takéto odporúčanie príjmú. Samozrejme, že vás budeme bezodkladne informovať. Ďalej informujem, že do kalendára bol 28. februára v útorok zaradený ďalší termín schôdze, bude to popoludní od 3. do pol 7. Ďalej vás žiadam, aby ste schválili zápisnicu z dvoch schôdzi, nie z troch. Ide o 4. marca 2010, 23. a 24. júna 2010 a 2. septembra 2010. Má prosím niekto niečo k týmto zápisniciam? Nie. Dobre, takže sú schválené. Tým sa dostávame k bodu číslo 4 Ide o sexuálne zneužívanie a sexuálne vykoristovanie detí a detskú pornografiu. Ide o zrušenie rámcu rozhodnutia 2468. Ešte než dám slovo pani Anželili spravodajkyne, chcem vám povedať, že 20. januára 12.00 je lehota na pozmeňujúce návrhy a 3. februára budeme mať orientačné hlasovanie. A teraz už má slovo pani Angelili. Grazie, e, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Stručne predstavím návrh správy. Je to návrh, ktorý som sa snažila vypracovať, takže som brala do úvahy názory tieňových spravodajcov, s ktorými som sa viackrát stretla. Tento návrh vychádza z dohovoru Rady Európy v tejto otázke a hoci tento dohovor nebol ratifikovaný všetkými e, členskými štátmi. Chceli sme e, vychádzať z tohto dohovoru ako referenčného rámca a chceli sme aktualizovať našu legislatívu v súvislosti s bojom a prevenciou sexuálneho zneužívania mladistvých. A tiež sme sa snažili vedať do úvahy technologický vývoj z posledných rokov. Aké sú hlavné ciele? V prvom rade ide o to, aby sme aplikovali účinnejšie a spravodlivejšie tresty, sankcie a tiež aby sme brali do úvahy e, aj iné druhy e, trestných činov, ako je grooming. A samozrejme aj konať tak a proti tomu, aby mladiství a maloletí neboli obeťou zneužívania a násilia. Vychádzali sme predovšetkým z toho, že obetiam treba pomáhať pred aj počas, ako aj po e, eventuálnom vyšetrovaní a po eventuálnom čine teda a snažili sme sa tiež vyhnať, e, teda vyhnúť tomu fenoménu, ktorý sa nazýva ako to dvojaké kriminalizovanie, aby sme sa vyhli takým sťažujúcim okolnostiam a situáciám pre obete a to hlavne vtedy, keď k násiliu dojde v rodinnom kruhu alebo keď e, autorom, zne, autorom je niekto, ktorý zneužíva e, svoju kompetenciu, zodpovednosť alebo autoritu zoči voči maloletému. A tiež uvažujeme o takých sankciách, ktoré budú vážnejšie v prípade, ak obeťou sa stane e, napríklad invalidná osoba a tak ďalej, handicapovaný pokiaľ ide o otázku e, pedofilného a pornografického materiálu, tak sme sa snažili mm, stanoviť všetky potrebné nástroje, aby sme tento obsah stiahli, e, odstránili e, už od zdroja. To je priorita, ktorú sme si stanovili Zablokovanie môže byť e, užitočným a doplnkovým nástrojom hlavne v tých prípadoch, kedy nie je možné okamžite pri zdroji tieto obsahy vymazať. Ale táto priorita vychádza predovšetkým z toho, že chceme už pri zdroji odstrániť všetky nebezpečné, ilegálne a škodiace obsahy. To je všetko, čo som e, chcela stručne k tejto správe povedať. Našim cieľom je aby e, sme schválili, ako ste správne povedali, aby sme túto správu v rozumnom čase schválili. Budeme sa snažiť spolupracovať aj s Európskou komisiou, aj s radou, aby sme dosiahli e, maximálne konsenzuálny text. Ďakujem pekne. Už tu mám 8 kolegov, ktorí požiadali o slovo. Dám každému na úvod dve minúty už vás je 10, 11. Ešte niekto ďalší sa chce vyjadriť? Tuším, všetci, čo tu sú, sa, po, sa chcú vyjadriť. Takže každý dostane dve minúty a budem prísna. Pani Strifler ako prvá. Ďakujem pekne. Poďakovala by som pani spravodajkyni Anželili za jej vynikajúcu prácu. Ja s ňou súhlasím v tom, že cieľom tejto správy je, aby uh, náš právny e, poriadok e, pracoval v prospech našich detí, obetí. Deti, e, obete sú veľmi často obeťami toho, že sa nevenuje dostatočne ich situácii a je potrebné vypracovať správy odborníkov a venovať sa deťom všetkých každého veku. Grooming, tak ako sme začlenili e, v tejto správe, je to veľmi inovatívny a dôležitý pozitívny prvok, ale naďalej musíme všetkých maloletých a mladistvých informovať o nebezpečnom charaktere e, takéhoto obsahu na internete a je potrebné, aby mali také reflexy, ktoré ich ochránia e, nielen zo strany orgánov, ale aj dôležitá je zodpovednosť rodičov. Next one, Mrs. Ďakujem pekne, pani Sipel. Ja, herzlichen Dank. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela skôr poďakovať spravodajkyni, pretože naozaj kladie veľký dôraz na oblasť prevencie, teda hovorí o takom zneužívaní, ktorému dochádza v rodinách. Tiež uh, sa venuje pomoci pre obete až do dospelého veku, lebo viete, že e, takéto kroky e, často majú e, prejavy v neskoršom veku. To sú tie zmeny, ktoré sa budú realizovať. Rada by som ale ešte položila niekoľko otázok pani spravodajkyni. Poprvé, zvýšenie trestov v porovnaní s návrhom komisie Mňa by zaujímalo, prečo sa to navrhuje. Potom obmedzenie pozmaňovacom návrhu 28. Komisia navrhuje, aby tí, ktorí mali pravidelný kontakt s deťmi, aby toto teda nebolo možné. A teraz sa tam uvádza iba profesionálna aktivita. V tomto pozmeňovacom návrhu to by znamenalo obmedzenie aby ma zaujímalo, ako vôbec došlo k takémuto obmedzeniu. Potom máme nový odsek. Ide o návrh 36, kde sa uvádza, že vypočutia detských obetí podľa možností nemajú prebiehať e, v prítomnosti e, tej osoby, takže mňa by zaujímalo, či sú vôbec nejaké okolnosti, ktoré by ehm, opodstatňovali opak. A takže ja sa chcem spýtať spravodajkyne, ako to bude s tým vypustením, respektíve blokovaním, ale žiaden z oboch týchto krokov nie je predpísaný povinne, takže mám otázku, či toto by sa dalo ešte nejakým spôsobom zmeniť. Ďakujem pekne. Takže poprosím všetkých, aby sa snažili držať e, pridelený čas. Ehm, nechcem byť taká prísna, ale máme naozaj iba málo času. Pán Albrecht ako ďalší. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade, podľa mňa je jasné, že existuje mnoho bodov, kde návrh nie je dokonalý. Ja sa teraz zameriam na jeden konkrétny bod, konkrétne blokovanie internetových stránok a ja si myslím, že musíme ísť o krok ďalej, teda nielen ponechať to v kompetencii členských štátov, ale ak Máme ustanovenie v zmysle, že členské štáty môžu prijať opatrenia na blokovanie internetových stránok. Členské štáty môžu alebo by mali, ale neuvádza sa tam v akom rámci k tomu dôjde. Takže ja by som očakával jasnejšiu pozíciu zo strany Európskeho parlamentu, že našim cieľom nie je blokovanie, našim cieľom je vymazanie takýchto obsahov na internete. Argumenty, ktoré sú predložené, zatiaľ neboli mnohé z nich objasnené, takže zatiaľ nemáme dokazy o tom, že vymazanie nie je spôsobom, ktorý zaberá a tiež nemáte dokázov o tom, že v prípade snahy spoluprác- o spoluprácu s takými štátmi, ktoré nechcú spolupracovať v oblasti vymazania, Takže naozaj to blokovanie nemôže byť našim cieľom. Ak tam bude odkaz na blokovanie, tak to nemôže byť nejaké, nejaký automatický mimosúdny prístup, to by bolo nelegálne, vychádzajú zo štúdie komisie. A ešte na záver, naozaj už posledná veta, existujú právne ustanovenia a ak tieto ustanovenia, pokiaľ ide o blokovanie, nebudeme dodržiavať, tak to nebude v súlade s Európskym súdom pre ľudské práva ani s Európskou chartou pre ľudské práva. Kolegovia, do 3 čtvrte na 4 na to máme čas, takže nestihnete všetci vystúpiť, pani Wikström a potom pani Ernst. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa tiež chcem poďakovať spravodajkyni za dobrú správu a dobrú spoluprácu. Súhlasím s tým, čo povedal pán Albrecht. Boj proti zneužívaniu detí by sme sa mali zamerať na to, čo sa deje v reálnom svete a mali by eh, sme eh, ľudí vyzvať, aby oznamovali, keď majú pocit, že sa deje um, nejaká takáto činnosť. Ja si nemyslím, že by sme mali členským štátom nanúcovať, aby stránky blokovali som za také znenie, aby členské štáty sa snažili vymazať takéto internetové stránky a že tieto môžu využiť aj blokovanie ako doplnkový nástroj v prípade, že vymazanie nie je možné jednoduchým spôsobom dosiahnuť. Pokiaľ ide o členské štáty, ktoré pochádzajú, pokiaľ ide o internetové stránky, ktoré pochádzajú z členských štátov alebo z USA, vždy by malo byť možné takéto stránky vymazať. To aj vidíme napríklad na príklade tzv. phishing stránok. Takže vidíte, eh, že skrátka neexistujú dôvody, eh, prečo by sme mali predpokladať, že stránky nemôžu byť efektívne a rýchlo vymazané. Toto je naozaj hrozný zločin a je potrebné proti nemu razne zakročiť. Tiež vás poprosím o obozretnosť, pokiaľ ide o tresty. Členské štáty často majú svoje vlastné systémy trestov a ak príjmeme nejakú veľmi prísnu úpravu na úrovni EÚ, tak to môže naštrbiť systémy v členských štátoch. Ja viem, že takíto zločinci e, tí by mali skôr byť liečení, než zavretí vo väzeniach. Takže toto je riešenie, ktoré musíme zohľadniť. Spravodajkyňa tiež uvádza, že ktokoľvek, kto bol mm, usvedčený z takýchto aktivít, že by nemal mať možnosť byť v kontakte s deťmi. Podľa mňa to je však potrebné jasnejšie naformulovať, e, že ide o akékoľvek aktivity v kontakte s deťmi. K tomuto sa teda ešte budeme musieť vrátiť. Ďakujem pekne. Teraz pani Ernst a potom pán Tendafilidis. Ďakujem pekne. Tiež sa chcem najskôr poďakovať spravodajkyni. Páči sa mi, ako sa postavila k otázke prevencie, teda že prevencia má väčšiu váhu a tiež, že rozpracovala otázku obeti, toto podporujeme. Moje otázky sú podobné ako v prípade pani Zipel prečo sa zvýšili sankcie, z aké motivácie to vychádza. Väčšinou ide o predlženie o rok, e, je to nejaké svojvoľne zvolené číslo alebo z akého z akých príčin to vychádza. A ešte druhá vec, otázka vymazania alebo blokovania. My si myslíme, že by sme mali jasne podporiť vymazanie. To by tam malo byť aj jasne naformulované. A keď sa pozrieme na to znenie, tak je to veľmi nejasné raz tak, raz tak a možnosti blokovania, ktoré sú tu zabudované, dávajú aj možnosť nejakého vyhnutia sa vymazaniu. Takže si myslím, že e, by sme toto cestou nemali ísť. Takže ešte raz poprosím o to, aby táto otázka formulácie bola jasnejšia, preciznejšia než v súčasnom texte. A spravodajkyňa by mala zohľadniť aj tie hlasy, ktoré oznili zo strany mimovládnych organizácií, obetí, ktoré boli s nami v kontakte a tak ďalej. Takže tu je ešte potreba čo to vylepšiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Tenefilidis a potom pani Hirš. Ďakujem pekne. Ja som tiež spravodajcom za GUE. Chcem sa poďakovať pani Angelili za to, že tak rýchlo vypracovala svoju správu. Podľa mňa odviedla naozaj obrovský kus práce, pokiaľ ide o preventívne opatrenia ktoré chýbali v návrhu komisie, ale podľa mňa je potrebné venovať sa kriminalizácii toho zločinca, preventívne opatrenia, ktoré sa zavadzajú, sú podľa mňa skôr slabé a všeobecné, týkajú sa len úvodných ustanovení. Ochrana, ktorá sa poskytuje obetiam, je úzko spojená s eh, trestným konaním, eh, takže ja by som bol rád, keby takáto podpora nevychádzala zo súhlasu spolupracovať v trestnom konaní a mali by sa zohľadňovať okolnosti, v akých sa dieťa nachádza. Ešte posledná otázka vymazania či blokovania stránok. Naša skupina samozrejme súhlasí s tým, čo povedala väčšina kolegov tu, pokiaľ ide o to vymazanie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Hirš a potom pani Blinkevičute. Ďakujem, pani predsednička. Ja som tým spravodajkyňou za liberálov z výboru pre kultúru a teší ma, že to teraz celé preberáme aj vo výbore LIBE. Chcem pogratulovať spravodajkyni k oblasti preventívnych opatrení vo výbore pre kultúru. Sme prispeli niektorými vecami, toto je podľa nás kľúčové, teda osveta v tejto oblasti, aby sa takéto činy vôbec nestávali. Ďalšia vec, predloženie trestov teda položenie si otázky, či vôbec má zmysel opustiť eh, tú systematiku členských eh, štátov, eh, pokiaľ ide o pomery sankcií v prípade takýchto zločinov a iných zločinov. Pokiaľ ide o článok 21, to je to vymazanie alebo blokovanie vo výbore pre kultúru, sme podľa nás prišli s veľmi precíznou, dobrou formuláciou tohto článku. Tam sa jasne uvádza, že najvyššou prioritou je vymazanie a že je potrebné všetko urobiť pre vymazanie. A nie je to podľa mňa nejaká ideologická diskusia, je to otázka ochrany obeti. Keď sa na to pozrieme očami obete, tak pre túto osobu je to jedna jediná možnosť, teda aby tieto obrázky už neboli k dispozícii, aby si ich nikto nikdy už nemohol prezerať. Takže z perspektívy ochrany obeti naozaj je vymazanie jediným riešením. Blokovanie je len mm, možnosť, keď to vymazanie nejde. Nemôže to však robiť hocikto, musí sa to samozrejme robiť na základe rozhodnutia súdcu za určitých kritérií, aj toto je veľmi podstatná vec. V opačnom prípade, kto bude rozhodovať o tom, čo sa vymaže a čo nie. A, takže jasne poukázať na to, že to vymazanie je prioritou. Spolupráca s USA tiež prebieha, takže malo by to byť možné. Thank you, Ms. Ďakujem pani Blinkevičiute a pani Boskurt po nej. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem sa poďakovať spravodajkni za veľmi dobre e, vypracovanú správu a podporujem takisto návrhy v tejto správe, teda že by sme mali ukončiť e, diskusie o tejto smernice čo najskôr, pretože najlepšie preventívne opatrenie by bolo schválenie tejto smernice. Chcem zdôrazniť, že nemáme dostatočné štatistické údaje o členských štátoch EÚ, ktoré sa, by sa týkali zneužívania detí a e, pornografického materiálu, najmä pokiaľ ide o prípady, ktoré sa dejú v rodinách. Mali by sme toto ešte zdôrazniť v správe. Pokiaľ ide o praktické skúsenosti, chcela by som povedať, že nám v praxi chýbajú dostatočne vzdelaní experti, psychológovia a iní špecialisti, ktorí by boli vzdelaní pre prácu v tejto oblasti. Preto by sme mali podporovať členské štáty v tom, aby sa zameriavali na vzdelávanie takýchto odborníkov, ktorí by vedeli, ako zaobchádzať s obeťami. Pokiaľ ide o článok 21, som za to, aby sa obsah e, vymazával, keď sa týka detskej pornografie. Ďakujem. Ďakujem. Prepačte, niečo mi ušlo asi, pretože to tu nefunguje. Teraz pani Boskurt a potom pán Milder. Ďakujem. Pani predsedajúca, chcela by som položiť otázku. Ďakujem spravodajkyni za vynikajúcu a dôležitú prácu, ktorú zrealizovala a chcem sa spýtať na premlčacie lehoty. To by mohlo ešte vyvolať problémy. Často na takéto prípady sa dôjde veľmi neskoro, páchatelia sú odhalení veľmi neskoro a preto sa chcem spýtať, ako je to s premlčacími lehotami. Ako to vy vnímate, pani Angelilino? A moja druhá pripomienka, chcem ešte povedať, že je veľmi dôležité, aby sme sa postarali o to, aby páchatelia neskôr nemohli profesne pracovať s deťmi, E, či už v nejakej platenej činnosti alebo neplatenej činnosti. Mali by sme to konkrétnejšie naformulovať a k tomu predložím pozmeňujúci návrh. Ďakujem. Ďakujem. Pán Milder, potom pán fos a ešte ja. Takže pán Milder, ďakujem. A ja sa chcem poďakovať spravodajkyni. Pani Boskurda, ja pochádzame z tej istej krajiny a mám preto rovnakú pripomienku ako ona. To znamená, že ak sa niekto chce e, zamestnať napríklad v nejakom detskom domove, potrebujete mať e, nejaký výpis registra trestov. Nedávny e, prípad v Holandsku ukázal, že takéto niečo môžete získať iba od vašich národných úradov. Teda E, myslím si, že by mal by existovať celoeurópsky register, v rámci ktorého by si štáty mohli o takýchto páchateľoch vymieňať informácie tak, aby nenastala situácia, že nejaký bývalý páchateľ bude zamestnaný v inej krajine v nejakom povolaní, kde pracuje s deťmi. Ďakujem. Pán Foss. Ďakujem. Pokiaľ ide o boj proti detskej pornografii, keď chceme, aby nás ostatní brali vážne v tejto oblasti a aby sme sa venovali aj ochrane obetí, tak naozaj musíme e, porozmýšľať nad e, blokovaním stránok. Otázka je, chceme blokovať a potom e, vymazávať, alebo ak nefunguje blokovanie, tak v tom prípade vymazávať. Takéto niečo napriek tomu vedie k tomu, že tá stránka ešte určitý čas e, je dostupná a teda napriek opatreniam e, dochádza naďalej k ohrozeniu verejného, verejnej bezpečnosti, verejnej morálky. Čiže naozaj Musíme sa zaoberať e, touto otázkou, či blokovať alebo nie. A mali by sme to implementovať tak, aby z toho vznikol záväzok a nie iba možnosť e, voľby pre členský štát. Preto ja som za to, aby v každom prípade sme uzákonili blokovanie a už potom o forme môžeme diskutovať. Ďakujem. Predtým, než dám slovo komisii, aby sa vyjadrila. E, chcela by som dodať ešte niečo za moju stranu. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za prácu, ktorú odviedla a mám dve pripomienky. E, chcela by som e, vidieť viac zdôraznený fakt, že bez ohľadu na to, čo sa deje na internete, Vyzerá to samozrejme hrozne, pretože je tu ten aspekt rozširovania materiálu, ale nesmieme zabúdať na to, že väčšina prípadov zneužívania sa deje doma alebo v škole a páchatelia sú ľudia, ktorí majú dôveru detí a deti sú v takej pozícii, že nemôžu sa ľahko vyjadriť o, e, o tomto. Čiže ja by som rada tu viac zdôraznila prevenciu a takisto ale aj tresty. No a druhá pripomienka či chceme vymazávať obsahy alebo blokovať. Ja si myslím, že by sme mali zdôrazňovať skôr to vymazávanie ako blokovanie, ale súhlasím aj s tým, čo povedali niektorí iní e, kolegovia, teda, že nad tým visí viacero otáznikov. A tu by som sa chcela obrátiť na komisiu priamo, pretože som položila parlamentnú otázku v ktorej som sa pýtala, prečo v kontexte boja proti terorizmu komisia v hodnotiacej správe povedala, že blokovanie stránok je neefektívne. Chcem vedieť, či komisia si myslí, oh, toto, e, pokiaľ ide o boj proti terorizmu a prečo si myslí opak, keď ide o boj proti detskej pornografii? Prečo v jednom prípade je to neefektívne a prečo tento istý nástroj navrhuje v boji proti detskej pornografii? Pán Boratinský alebo pán Alonso Iriaty z komisie, neviem, ktorý z vás dvoch sa chce vyjadriť. Jakub Boratinský, on behalf of the Commission, Ďakujem za to, že ste mi dali slovo. Najskôr sa chcem poďakovať za e, dôkladné zváženie nášho návrhu v parlamente. Takisto sa chceme poďakovať správodajkyni pani Angelili a takisto aj spravodajcom v iných výboroch, e, ktorí diskutovali o návrhu. Uvítali sme viaceré návrhy, pozmeňujúce návrhy, ktoré vo všeobecnosti posilňujú posolstvo a ciele tejto smernice a súhlasím s tým, čo ste vy, pani predsedajúca, práve povedali, že smernica e, rieši viaceré otázky aj mimo internetu, a hodnota tejto legislatívy by mala byť v tom, že by to bol mnohostranný nástroj na ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním v reálnom živote. Keď hovoríme o detskej pornografii a rozširovaní detskej pornografie na internete, hovoríme takisto o zneužití, ktoré sa zrealizovalo na začiatku v reálnom živote. Hovorilo sa veľa o blokovaní Komisia naďalej zastáva stanovisko, že blokovanie je e, veľmi dôležitý prvok e, činnosti, keď bojujeme proti tomuto e, javu, čiže je treba čítať tieto materiály a odstraňovať ich, to má byť cieľ a vidíme veľký rozdiel medzi bojom proti terorizmu, ktorý je zacielený na špecifické skupiny ľudí a medzi blokovaním materiálov e, detskej pornografie, kde ide o zabránenie prístupu e, k týmto materiálom. Nejde iba o, o pedofilov, ale takisto o členov ve, všeobecnej verejnosti. Veľa sa diskutovalo a veľa argumentov padlo proti blokovaniu. My sme vypozorovali, že sa to vníma ako dôležitý nástroj boja proti detskej pornografii vo viacerých krajinách Švédsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo, to je len niekoľko príkladov. A závisí to najmä od faktu, že bohužiaľ napriek mnohým úsiliam vymazávanie obsahu nefunguje okamžite. Väčšina týchto webových stránok sa nachádza mimo európskej jurisdikcie a tento proces je preto zdlhavý. Pripomeniem najnovšie diskusie, ktoré sa odohrali v Nemecku, kde spolkový kriminálny úrad podal správu o svojej e, činnosti, bolo to počas e, vypočutia v Bundestagu 25. oktobra. Hovorilo sa tam o e, vymazávaní materiálu a tento úrad pripustil, že napriek veľkému úsiliu spojenému s vymazávaním materiálov 44 týchto stránok sú ešte stále na internete, pretože sa vlastne nachádzajú mimo EÚ a takisto Máme veľa ďalších príkladov, prečo, ktoré hovoria o tom, že to nefunguje okamžite. A samozrejme nechcem predlžovať túto diskusiu príliš. No a pokiaľ ide o phishing, aj tu je veľmi dôležitý rozdiel e, v prípade e, phishingu máme jasnú obeť, napríklad banku, finančnú inštitúciu, ktorá môže e, prijať zásadné opatrenia na svoju obranu, ale v prípade pornografie, detskej pornografie máme detskú obeť. A nahlásenie phishingu nepredstavuje žiadne riziko pre jednotlivca, je to čestná povinnosť občana, zatiaľ čo udanie detskej pornografie e, vyvoláva otázky Ako je možné, že ten občan e, vlastne naďabil na detskú pornografiu? Ako sa s ňou dostal do styku? Tento materiál samotný môže byť považovaný za trestný čin. Oceňujeme veľmi takúto hĺbkovú diskusiu o tejto veci v parlamente a takisto sme e, vyzvali tieňových spravodajcov na študijnú návštevu, ktorú organizuje e, britské internetové centrum, ktoré bojuje proti sexuálnemu vykorisťovaniu detí a zaoberá sa všetkými aspektami ochrany detí pred zneužívaním, sexuálnym zneužívaním, vrátane ochrany obetí a takisto odstraňovaním materiálu a blokovaním internetových stránok. Táto návšteva sa koná v stredu, takže ak e, sú tu nejakí poslanci alebo asistenti poslancov, ktorí by sa chceli pripojiť k nám, vyzývame ich, aby sa k nám e, pripojili No a ešte jeden špecifický bod. Požiadam vás, hovorí predsedajúca, aby ste ukončili. Nie, už sa nebudem venovať žiadnym zásadným bodom. Opäť ten holandský príklad dokazuje, aké dôležité sú efektívne činnosti v tejto oblasti. Komisia chce ešte raz predložiť svoj pôvodný návrh na zváženie ktorý nehovorí iba o limitáciách profesionálnych aktivít. My sa mm, tešíme na konštruktívnu spoluprácu s predsedníctvom aj s parlamentom. Mm, pred koncom roka sme ukončili prácu na smernici o obchodovaní s ľuďmi. To je po Lisabonskej zmluve prvý trestnoprávny nástroj, ktorý bol pozitívnou skúsenosťou Pani Bauer na tom s nami spolupracovala a takisto sa tešíme na rýchly proces v parlamente. Ďakujem. Okay, I, I Ďakujem. Predtým, než sa spravodajkyni odovzdám e, slovo, chcem povedať, že tie rozdiely, ktoré ste opisovali medzi e, bojom proti terorizmu a bojom proti pedofílii, to je um, zvláštne. Ja by som povedala, že tí odhodlaní pedofili, ktorých ste spomínali, to isté sa vzťahuje na teroristov a takisto tu platí, že to trvá príliš dlho, pretože ak polícia napríklad alebo niekto nahlási, že existuje takáto internetová stránka, tak potom orgány konajú príliš pomaly. Ale to nie je technický problém, to je otázka priorít. Myslím si, že to musíme zdôrazniť, na to sa musíme zamerať a nemali by sme sa uchyľovať k blokovaniu preto, lebo nemáme jasne stanovené priority. Pani Angelili, na záver. E, Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým kolegom, predovšetkým za ich pripomienky. Ja ich niektoré zopakujem alebo urobím rezume a začnem argumentom, ktorý všetci spomenuli. A síce Prioritou je skutočne odstrániť obsahy, ktoré obsahujú takýto pedopornografický materiál na internete. Samozrejme, e, musím skonštatovať, že tiež bolo zorganizované verejné vypočutie, tam sme si vypočuli veľa svedectiev a informácií. Hovorilo sa aj o mnohých praktických skúsenostiach v niektorých členských štátoch s tým, ako sa dajú takéto obsahy odstraňovať z internetu ja som sa snažila v texte byť dostatočne jasná, ale samozrejme aj tak ho ešte môžem opraviť, ak je to potrebné. Hlavným cieľom tohto textu je priorita a to odstrániť tie nebezpečné, ilegálne obsahy z internetu a to hneď pri zdroji. Ale Blokovanie tiež môže byť užitočné a dodatkové v dvoch prípadoch, a to napríklad, keď nie je možné uzavrieť nejakú web stránku, pretože obsah e, prichádza zo serveru, ktorý má sídlo mimo EU a je ťažké ho odstrániť, ale tiež je vhodné alebo užitočné vtedy, keď je možné odstránenie alebo uzatvorenie web stránky si vyžaduje určitý čas, deň, týždeň alebo aj 6 hodín. Niektoré členské štáty, tak ako to pripomenula Európska komisia a aj anglická agentúra, aj v Taliansku e, niektoré orgány sú schopné zasiahnuť za niekoľko minút a zablokovať veľmi rýchlo obrázky a obsahy, a potom e, za ten čas potom e, hľadať ďalšie možnosti, aby sa úplne takáto webovská stránka zablokovala. Teda to blokovanie môže byť užitočným doplnkovým nástrojom na následné úplné odstránenie obsahu, ale našim hlavným cieľom je to odstránenie obsahu samozrejme. A to by som chcela, aby bolo všetkým jasné aj z tohto textu. Potom musím skonštatovať, že súhlasím s mnohými poznámkami, pokiaľ ide o prevenciu zneužívania, pokiaľ ide o dostatočné informácie. Informácie nie len pre deti, ale aj pre rodičov a pre pedagogický personál, pre všetkých tých, ktorí pracujú s deťmi. A potom samozrejme aj vzdelávanie personálu môže to byť vzdelávanie pedagogického, školského personálu, vychovávateľov, ale tiež to môže byť aj vzdelávanie alebo príprava e, policajných zložiek alebo všetkých tých, ktorí zohrávajú nejakú úlohu v celom tom trestnoprávnom postupe. Samozrejme súhlasím aj s tým, že ku mnohému zneužívaniu dochádza práve v rodinnom kruhu, bohužiaľ. Dokonca aj na škole. A v mnohých situáciách ide o prostredie, ktoré, by sa, ktoré sa normálne chápe ako chránené a preto treba konať veľmi rázne, veľmi jednoznačne, pretože niektorí zneužívajú e, práve tú dôveru detí, e, či už ide o rodinných príslušníkov alebo o pedagogický personál. Neviem, kto to povedal, ak sa nemýlim, tak tu niekto spomenul, áno, padlo to tu. Niekto sa ma spýtal na pozmenujúci návrh číslo 28. Hľadám si ju tu v materiáloch, ten návrh. O čo vlastne ide? Ide o to, e, či sa budú zdieľať informácie z výpisu z mm, trestného registra v prípade osôb, ktoré už urobili nejaké sexuálne trestné činy alebo osoby, ktoré boli odsúdené a či tieto osoby môžu potom následne vykonávať e, nejakú profesiu v kontakte s deťmi. Ja som sa obmedzila len na to, že som špecifikovala uh, uh, konkrétne teda profesionálnu odbornú činnosť, Urobila som to preto, lebo sa mi zdá, že text Európskej komisie je príliš všeobecný, ale určite sa nám podarí nájsť nejaký kompromis. Ja v každom prípade potrebujem nejakú väčšiu špecifikáciu. Ak ju neurobíme, tak potom e, ťažko by rada prijala taký všeobecný návrh, ale je pravda, že by sme to mali ešte lepšie zadefinovať, vyšpecifikovať a vybrúsiť. Pokiaľ ide o navýšenie tých minimálnych trestov, mnohí kolegovia sa spýtali, prečo som hovorila o tomto roku. No hovorila som o ňom preto, lebo e, viacero členských štátov chce e, zvýšiť tie minimálne tresty a sankcie, ale aj to je možné ešte prediskutovať. Samozrejme, ja by som navrhla všetkým kolegom aj tieňovým spravodajcom, aby sme sa stretli napríklad v Štrasburgu budúci týždeň alebo aj po termíne vypršania alebo po termíne na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Ja vám môžem poslať mail a dohodneme sa na našom stretnutí a aby sme pripravili čo najkonsenzuálnejšiu prácu Ďakujem pani Angelili. 20. január na poludnie je e, lehota e, na pozmeňujúce návrhy a 3. E, február je orientačné hlasovanie. Teraz bod 5. Zjednotený postup vyvolovania žiadosti o povolenie na pobyt a na prácu. Spravodajkyňa je pani Mathieu. Počas decembrového zasadnutia parlamentu v Štrasburgu. Text predložený na plenárke bol zamietnutý a správa bola postupená späť nášmu výboru ako je to v článku 56 odseku 3 rokovacieho poriadku. V prípade takéhoto spätného postúpenia príslušný výbor rozhodne o postupe, ktorým sa bude postupovať a písomne alebo ústne by mal o tom podať správu parlamentu do dvoch mesiacov. Teraz je to na spravodajkyni a tieňových spravodajcoch, aby predložili návrh, ktorý by väčšina v parlamente mohla podporiť. A tým, že to urobí, potom požiadame výbor pre zamestnanosť, aby bol pridruženým výborom podľa článku 50 rokovacieho poriadku. Predseda tohto výboru, pán López Aguilar, požiadal sekretariát, aby e, skontroloval, či sú tu nejaké precedency, podľa ktorých by sme sa mohli riadiť v tejto záležitosti? Budeme vás samozrejme informovať o tom, akú dostaneme odpoveď, keď zistíme, aký bude konkrétny formát, ako to bude s výborom pre zamestnanosť. Teraz spravodajkyňa pani Mathieu nám podá nejaké informácie a potom koordinátori politických skupín predložia svoje návrhy. A mám taký dojem, ja som tieňová spravodajkyňa, mám pocit, že sa dopracujeme rýchlo ku kompromisu, pani Mathieu. Merci, Ďakujem, pani predsedajúca. Ako ste správne povedali, tento text alebo návrh, ktorý bol pozmenený, tak bol 14. decembra na plene zamietnutý a my sme konzultovali služby plenárky a ktoré nás informovali, že doteraz nedošlo k takémuto precedensu a teda výbor LIBE, ktorý je gestorským napriek článku 50, tak je v rukách výboru LIBE budúcnosť tohto textu, pretože výbor LIBE predložil tento text na plenárku. Tento text bol e, znovu zaslaný do výboru LIBE a teda výbor LIBE musí do nasledujúcich alebo počas dvoch mesiacov prijať rozhodnutie. Takže máme tento čas a ja si myslím, že práve v tomto výbore musíme nájsť kompromis tie body, ktoré, ktoré sklamali alebo ktoré teda nezodpovedali tej dohode a ktoré boli dôvodom na odvolanie, tak navrhujem, aby sa tieňoví spravodajcovia v Libe stretli. Ja očakávam Eh, jednak návrat a teda feedback od tienových spravodajcov. Dnes po obede som telefonovala aj z kabinetu pani Malstromovej a tento týždeň sa stretnem aj s predstaviteľmi maďarského predsedníctva, aby sa nám podarilo nájsť text, ktorý uspokojí všetky politické skupiny, radu a predovšetkým Európsku komisiu. To môžem teraz mojim kolegom povedať a samozrejme predovšetkým budem počúvať a potom, čo si všetkých vypočujem, tak znovu prídem s návrhom. To... Ďakujem. Môžem teraz vyzvať koordinátorov, pán Buzutil, ako prvý. Ďakujem, pani predsedajúca. Začnem tým, že sa poďakujem Veronik Mathieu nie len za vysvetlenie z jej strany, ktoré nám poskytla, ale za všetkú prácu na tomto spise. Myslím si, že je škoda, že v konečnom dôsledku v decembri to takto skončilo. Mm, mohli sme sa tomu vyhnúť a mohlo to byť inak, keby sme sa boli dobre zorganizovali, najmä v tomto výbore. Došlo k viacerým nedorozumeniam ohľadom tejto témy, ale nechcem sa im venovať. Chcem sa skôr sústrediť na to, ako sa dostať z tejto slepej uličky. Súhlasím s pani Mathieu, že toto je téma, ktorá bola postupená späť nášmu výboru. To znamená, že je to náš výbor, ktorý je teraz zodpovedný za e, predloženie riešenia. Podľa mňa riešenie by malo byť také, že LIBE by malo rýchlo predložiť text, ktorý by mohol byť e, odhlasovaný na plenárke e, s tou nádejou, že by sme dosiahli dohodu v prvom čítaní. Tento text musí zohľadniť výsledok hlasovania, najmä pokiaľ ide o určité pozmenujúce návrhy. Ak to teda má ísť naspäť na plenárku a ak to má byť väčšinovo podporené. Ešte raz sa chcem poďakovať pani Mathieu. Myslím si, že by sme mali konať teraz veľmi rýchlo, pretože teraz máme príležitosť, ktorú by sme nemali premeškať. Pretože takto by sme mohli poskytnúť veľmi dôležitý právny nástroj pre oblasť legálnej imigrácie. Jeden z prvých nástrojov. Ďakujem. Pán Morales? Takisto sa chcem poďakovať pani Matie za správu, ktorú, za, za prácu, ktorú urobila na tejto téme. Je to veľmi ťažké, keď nedojde k dohode po takej práci. Za našu skupinu, tak ako pán Buzutil veľmi stručne, chcem povedať, mm že naša situácia je taká, že chceme, aby tieňoví spravodajcovia správali čo najkonštruktívnejšie počas tých dvoch mesiacov, aby sme sa dopracovali k nejakému kompromisu. Za našu skupinu chcem povedať veľmi jasne, že sme e, konali konzistentne, že sme predkladali e, k rozsahu pôsobnosti tohto návrhu e, pozmenujúce návrhy a tieto prvky podľa nás sú, sú veľmi dôležité. Pre našu skupinu sú veľmi dôležité. Uh, toto je naše zásadné stanovisko, ktoré ostane nezmenené. Sme otvorení e, rokovaniam, ale e, domnievame sa, že musíme naďalej mať konzistentné stanovisko k rozsahu pôsobnosti. K tomu teda budeme predkladať e, pozmenujúce návrhy. A pokiaľ ide o to, či výbor pre zamestnanosť e, do, toho, do tohto procesu tiež patrí, e, nie je to otázka pre nás. Mali by sme zistiť, či je tu nejaký precedens. Je to skôr otázka pre sekretariát. Teda, že či my ako výbor e, LIBE by sme mali viesť tie rokovania sami v nasledujúcich dvoch mesiacoch, alebo či výbor pre zamestnanosť tu má nejakú úlohu podľa článku 50. Myslím si, že je na sekretariate, aby nám ponúkol nejaké riešenie. Bez ohľadu na to, čo sa stane, naša skupina bude mať veľmi pozitívne stanovisko, konštruktívne stanovisko v rokovaniach s pani Matiev v nadchádzajúcich týždňoch. Ďakujem, pani Weber. Ďakujem, pani predsedajúca. A ja sa chcem poďakovať pani eh, Matiu za jej úsilie pri tejto téme a musíme rozlišovať podľa mňa medzi procedurálnou stránkou a obsahovou stránkou. Aby sme vyriešili obsah, musíme najskôr vyriešiť procedurálnu stránku. Možno to nie je eh, precedens, ale bol tu podobný prípad, teda že iba jeden výbor bol zodpovedný za riešenie prípadu. Myslím si, že v tomto prípade je to na zodpovednosti iba výboru LIBE. Ja som to skúmala a myslím si, že iba výbor LIBE je zodpovedným výborom, príslušným výborom pre toto. Podľa toho by sme sa mali aj riadiť a vítame samozrejme fakt, že výbor pre zamestnanosť na tomto pracoval, ale myslím si, že teraz je to v našich rukách. My sme ten výbor, ktorý bude e, znova postupovať túto tento návrh na plenárku, na hlasovanie. No a počas zvyšného času, ktorý máme, musíme sa snažiť o dobrý výsledok. Je dôležité, aké posolstvo chce vyslať parlament vonkajšiemu svetu. Zaviazali sme sa, že budeme riešiť migračný e, balíček. My sme vyčítali rade, že sa tejto téme dostatočne nevenuje. Čiže teraz by sme sa nemali skrývať za pekné slová, mali by sme mať konštruktívny prístup, snažiť sa o dohodu a o koherentnú migračnú politiku a takisto o dobrý, dobré jednotné povolenie. Pretože ak chceme byť medzinárodným aktérom, dôveryhodným aktérom za našimi hranicami, ale aj v rámci našich hraníc, tak to musíme urobiť. Skupina ALDE je pripravená pracovať so spravodajkyňou na týchto veciach a dúfame, že o dva mesiace na plenárke to odhlasujeme a schválime. Ďakujem. To... Ďakujem pekne, len aby som objasnila postup. Nechcem tu debatu nechcem vyzývať ostatných, aby sa vyjadrili. Koordinátori už mali možnosť k tomu vystúpiť. Ešte s pravodajcovi za výbor EMPL vynimočne umožním vystúpiť a potom dáme slovo našej vlastnej spravodajky. V opačnom prípade tu budeme do polnoci. Takže pani Sartini za zelených. Ďakujem pekne. Všetkým želám všetko dobré do nového roka. Chcem sa poďakovať aj pani Matie, spravodajkyni Myslíme si, že váš návrh začať chôdzou tieňových spravodajcov v rámci LIBE, že toto je dobré východisko, ale musíme si uvedomiť, že sa snažíme dosiahnuť dohodu v prvom čítaní v Európskom parlamente a my v parlamente sa musíme skrátka s otázkou vysporiadať, ešte než začneme rokovať o kompromisoch e, s inými inštitúciami. Takže my by sme boli radi, keby to napojenie na výbor pre zamestnanosť bolo zachované, ale náš výbor sa stretne, výbor MPO sa stretne prvýkrát až koncom januára. Takže ak väčšina tu povie, je to otázka LIBE, postup, ktorý spadá do kompetencie hlavne LIBE, tak vás poprosím, aby ste boli v úzkom kontakte s kolegami z vašich skupín aj vo výbore pre zamestnanosť. My by sme boli za to, aby tu e, pokračovala spolupráca. Praktickou otázkou je, tieto dva mesiace sa rátajú odkedy? Od teraz alebo od e, toho datumu pred Vianocami? By sme samozrejme boli radi, keby sa tie hodinky spustili až teraz. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Ernst, sa chcete, tuším, vyjadriť? Áno. Za no už chcem povedať to, že by sme radi tento problém riešili v spolupráci s výborom pre zamestnanosť. Z výboru pre zamestnanosť prišli dôležité názory, ktoré eh, vplývajú na to, čo sa deje v našom výbore, takže nemyslím si, že by išlo len o záležitosť výboru Libe, veď eh, samotný názov a obsah tohto návrhu hovoria proti tomu. Nie je to teda podľa mňa čisto téma LIBE, potrebujeme naozaj úzkú spoluprácu so zamestnanosťou, teda s výborom pre zamestnanosť. A to musíme nejako zorganizovať. Keďže nemáme žiaden precedens, je to otázka dohody medzi nami ako sa k tomu postavíme. My teda navrhujeme spoluprácu s výborom pre zamestnanosť. Tínoví spravodajci samozrejme budú musieť zasadnúť za rokovací stôl a prebrať jednotlivé modality, pretože všetky otázky, ktoré ešte boli sporné, aby tieto boli znova prerokované. Pozrieme sa na výsledky hlasovania na minulom pléne z toho bude jasné, o ktorých veciach bude potrebné ešte rokovať, no a potom podľa mňa e, sa dohodneme. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Preto nikdy nebudem pracovať v protokole, pretože poradie skupín som trošku pomiešala. Pán Kirkop mal vystúpiť skôr a dostáva slovo teraz. Áno, áno, ale to vôbec neovplyvní to, že vám chcem zaželať všetko dobré v novom roku a dokonca budem taký veľkorysý, pokiaľ ide o postup, pokiaľ ide o to uprednostne pred GUE, tak e, toľko k tomu, ale podľa môjho názoru, a to je iný názor než malá stupňa z GUE, je to téma, ktorá je výlučne v kompetencii LIBE Áno, je dobré, že sa to zapájajú aj iní, ale bohužiaľ teraz eh, nemáme dostatok času, takže z procedurálneho hľadiska by to podľa mňa malo byť LIBE, ktoré rozhodne a moja skupina by bola rada, keby sme to pohli čo možno najskôr. Mrzí ma to, čo sa udialo v pléne. Všetci vieme, ako k tomu došlo a teraz je na nás, aby sme to celé čo možno najskôr napravili, aby sme čo najskôr napredovali, lebo je to veľmi dôležitá vec. No a ako dosiahneme najrychlejšie, e, je e, to, že sa obmedzíme na líbe a nebudeme sa nejako rozširovať ďalej. Ďakujem. Posledný rečník, pán Serkas, za výbor EMPL, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Som tu dnes po obede, pretože som dostal pozvanie od výboru predsedu Libe, aby som stručne predstavil výbor EMPL a teda úvahy k tejto téme. Predrečníci už spomenuli, máme tu dva problémy. Jeden je problém postupu a jeden obsahový. Ja nebudem zasahovať do toho postupového problému, pretože e, v týchto otázkach rokovacieho poriadku a tak ďalej, tak ja sa snažím vyhnúť tým sporom o kompetencie medzi výbormi, ale mňa skôr zaujímajú viacej tie obsahové otázky a čo je podstatné, e, že v tejto správe sa hovorí o časti pracovných práv a sociálnych práv pracovníkov mimo Európy, ktorí prichádzajú pracovať do Európy. A mňa zaujíma predovšetkým to, či sa k ním bude e, rovnako pristupovať, alebo či sa bude aplikovať ten princíp krajiny pôvodu. Ak v tejto smernici nebude jasne zadefinovaný ten princíp rovnakého prístupu, prístupu tak potom uvidíme obrovské problémy so sociálnym systémom v Európe, pretože uh, keď sa budú aplikovať niektoré národné systémy, tak v prípade niektorých týchto štátnych príslušníkov sa nebudú aplikovať určité práva. Je to veľmi vážny politický problém, ktorý sa v budúcich rokoch ešte viacej ukáže. Poznali sme, aké už boli e, názory a problémy vo verejnej mienke v EÚ a e, vieme, čo si mysleli o tom, že sa takíto migrujúci pracujúci môžu hýbať v EÚ a že sa budú aplikovať ich e, pravidlá a zákony. A potom tí, ktorí budú vysielaní tiež do EÚ a bude sa na nich aplikovať ich národná legislatíva, to je ten problém. A preto je pre mňa dôležitý tento problém. Akýkoľvek e, sa spôsob alebo riešenie nájde, ak je to LIBE, ktoré bude zodpovedné za riešenie, tak nech je Libe zodpovedné aj za tento politický problém a nech sa nepozerá napravo a naľavo, ale nech jasne a rozhodne vyrieši tento veľmi dôležitý problém. A my sme samozrejme ochotní spolupracovať, pretože o tejto smernici nemôžeme hovoriť nielen ako o smernici pre jednotné povolenie, ale je to predovšetkým smernica princípu rovnakého prístupu ku všetkým pracujúcim. A aby toto bolo skutočne sa stalo realitou, ja som samozrejme otvorení a pripravení spolupracovať v budúcich týždňoch, aby sme našli konštruktívne riešenia a aby sme našli aj väčšinovú podporu v plene, takú podporu a také riešenia, ktoré budú mať budúcnosť v Európe, aby sme e, nepodnecovali xenofóbiu a rasizmus v Európe. Ďakujem za pozornosť. Um, I, I think... Ďakujem pekne. Nuž, myslím, že bez ohľadu na to, aká odpoveď padne na otázku, ako spolupracovať, ako zapájať MPO, myslím, že na záver bude hlasovať plénum, takže všetci poslanci budú mať možnosť vyjadriť svoje názory. Podľa môjho dokumentu by teraz mala vystúpiť Európska komisia, ale nie som si istá, že je tu nejaká pridaná hodnota takéhoto vystúpenia, jedine, že by na tom komisia trvala. Túžite komisia potom vyjadriť sa? Áno, niekto sa hlasí. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať pani Mačiu za odvedenú prácu. Samozrejme, že aj my sa budeme snažiť dosiahnuť kompromis a byť veľmi konštruktívny. Myslím, že už nemám čo dodať. Skôr ide o procedurálne otázky v kompetencii parlamentu. A teda dnes nebudeme hovoriť o merite veci. Áno, ďakujem pekne. Pani Mathieu. Teraz nemám už čo dodať, okrem toho, že samozrejme tento týždeň bude rozhodujúci aj po tej schôdzi s tieňovými spravodajcami a po schôdzi s Európskou komisiou. Bola tu jedna veľmi konkrétna otázka strany pani Sargentini. Máte prosím vy na to odpoveď, odkedy sa počíta tá dvojmesačná lehota? Predpokladám, že to je to 14. december. A len predpokladám, že je to tamto hlasovanie v plene, neviem. Okay, I'm, I'm, I'm told, I'm told... No už našepkávajú mi, áno, vidím, že sa hlásite o slovo, povedali mi, že by to malo začať plynúť od momentu, kedy parlament rozhodne. Takže to je teraz. Pani Weber, chcete sa vyjadriť? Ja som len chcela niečo navrhnúť. Zajtra máme schôdzu koordinátorov. A sú tu ešte ďalšie aspekty, ktoré je potrebné preskúmať v spolupráci s právnym oddelením parlamentu Takže bolo by dobre počkať do zajtra, aký budeme mať všetky relevantné informácie. Every... Výborne, všetci s tým súhlasia. Tým sme zavreli bod 5 a pokračujeme bodom 6. Minimálne štandardy pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní medzinárodnej ochrany. Ide o prepracované znenie. Spravodajkyňou je pani Guillaume. Dnes nám pani Guillaume odprezentuje svoj návrh správy. Je to kontroverzná otázka. Viacero tých tisľadacov už prebehlo. Ešte než ten text bol hotový. Iste viete, že prepracované znenie sa stretlo s veľkou opozíciou zo strany rady a práve preto Európska komisia chystá predložiť prepracovanú verziu svojho pôvodného návrhu a na to samozrejme komisia potrebuje poznať stanovisko Európskeho parlamentu. Lehota na návrhy k tejto správe to je 20. januára o 12.00 na poludne. Takže najskôr dajme slovo spravodajkyni a potom komisia. Takže pani Guillaume, máte slovo. Merci, madame la présidente. Merci. Ďakujem, pani predsedajúca. Želám všetkým všetko dobre v novom roku. Je tu jedna zásadná otázka, že sú tu e, veľké rozdiely v jednotlivých azylových systémoch v Európe, pokiaľ ide o pozitívne, pozitív, pozitívny prístup. V tých 2009 sa zmenilo o veľa percent termín, ktorý e, na predloženie odvolania je tiež rozdielný od 2 do 30 dní. A tieto rozdiely sú aj v mnohých ďalších aspektoch, keď hovoríme o urýchlenom postupe individuálnych rozhovorov alebo o e, reálnom odvolaní ale takéto rozdiely e, nemôžu fungovať v spoločnom azylovom systéme, kde chceme, aby sa na všetky žiadosti odpovedalo rovnako a ide to aj proti Dublinskému dohovoru, kde sa navrhuje, že všetky azylové systémy vo všetkých členských štátoch by mali byť ekvivalentné, ale toto je vôbec nie skutočnosťou a potrebujeme vylepšiť e, práva a systémy a pravidlá azylového systému. Len praktická spolupráca ale nevyrieši všetky tieto rozdiely v národných azylových systémoch. Teda musíme túto smernicu hĺbkovo zanalizovať, zrevidovať, aby sme mali účinný systém. Je tu veľa ťažkostí a ja si tiež uvedomujem, aké sú tieto problémy. Ide predovšetkým o náklady, ktoré by spôsobili e, zmeny v postupoch. Ale rada by som vyzvala kolegov, aj predstaviteľov rady, aby sa aj venovali aj ďalšej téme, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá, a to predovšetkým zle využité postupy a nekvalitné, ktoré sú veľmi nákladné pretože potom prinášajú veľa odvolaní a z toho vyplývajú ďalšie vysoké náklady. Teda chceme e, vylepšiť e, tie postupy prvej inštancie, ten frontloading, aby sa tento postup e, vylepšil aj v členských štátoch a aby sa dostali do lepšej situácie obete prenasledovania. Takto by kompetentné orgány prijímali jasné rozhodnutia, odstránilo by sa zneužívanie systému a tiež by sa znížili e, rizika alebo možnosti väčšieho počtu odvolaní, rovnako aby nedošlo k zneužívaniu e, v tomto systéme. Pozmeňujúce návrhy pozmeňujú návrh Európskej komisie a chcú viacej upresniť tieto postupové záležitosti. Ide predovšetkým o to, aby bol koherentnejší princíp toho orgánu, ktorý je kompetentný, aby sme mali jediný kompetentný orgán. Tiež posilniť minimálnu klauzulu ochrany a tiež vychádzať tiež z princípu e, rovnakého prístupu, aby bol zabezpečený aj princíp bezplatnej právnej asistencie a poradenstva. Tiež e, musíme podporiť obete, ktoré môžu byť aj e, deti vychádzať a aplikovať princíp e, krajiny pôvodu, ktorá je bezpečná alebo nebezpečná a aby sme zabezpečili minimálne práva pre tieto obete. Prvá etapa spolupráce s tieňovými spravodajcami končí a ja im ďakujem za túto spoluprácu a ja si myslím, že sme využili tento čas na to, aby sme jasne zadefinovali koncepty a náš prístup a aby sme sa vyhli nejakým politickým roztržkám, ktorí by nepriniesli nič tomuto textu. pri hlasovaní aj vo výbore, aj na plene. E, skôr než sa k nemu dostaneme, samozrejme, budem otvorená vašim názorom. Ďakujem za pozornosť. Um, so for... Takže zatiaľ sa prihlásili iba dvaja poslanci o slovo, ale teraz sa hlásia ešte ďalší, mnohí. Začneme pani Wikström a znova vás požiadam, aby ste nehovorili dlhšie ako dve minúty. Ďakujem pekne, ďakujem spravodajkyni za všetky snahy v súvislosti s touto dôležitou problematikou. Nie som tieňovou spravodajkyňou, ale týkam sa, e, zaoberám sa prepracovaným znením Dublinu. To sú témy, ktoré spolu veľmi úzko súvisia, takže preto sa hlásim o slovo. Vítam návrh komisie, rovnako ako správu pani Guillaume. Je tam mnoho pozmeňovacích návrhov, naozaj veľmi ambicióznych. Rada by som vás upovedomila o tom, že budúci týždeň v Štrasburgu bude na programe ústná otázka týkajúca sa nákladov na azylové konanie v členských štátoch a teším sa na odpoveď rady na túto otázku, pretože postupy v členských štátoch sú naozaj veľmi rozličné a z toho vyplývajú aj odlišné výsledky pre žiadateľov o azyl Rada teda bola v opozícii k tomuto textu a podľa mňa je dôležité, aby Európsky parlament napredoval vo všetkých tých dôležitých témach, pretože rok 2012 je našou spoločnou lehotou. Ešte raz sa chcem poďakovať pani Guillaume za všetko, čo odviedla, všetku tú prácu, ktorú odviedla v tejto súvislosti. Ďakujem pani Wikström, pani Flotr a potom pán Trianofilidis. Merci. Moi, je voudrais remercier... Ďakujem. E, veľmi brúcne ďakujem pani Guillaume. Myslím, že nie je veľa príležitostí, aby sme mali e, spravodajcu, ktorý je taký konsenzuálny a ktorý si je vedomý toho, e, koľko ťažkostí ešte ostáva na ceste k tomu, aby sme mali skutočne účinný spoločný azylový systém jej návrhy idú týmto smerom. Je tam aj niekoľko bodov, ktoré ona rozvíja, pokiaľ ide o tie orgány, ktoré budú rozhodovať a ktoré budú kompetentné. Potom tá otázka zadefinovania, kto je rodinný príslušník, e, potom aj e, ďalší bod aj k tomu, aby žiadateľ bol informovaný v jazyku, ktorý chápe a nie len ho informovať v jazyku, o ktorom si myslíme, že by mal chápať a rozumieť. A potom aj ten termín odvolania a všetky tieto body ktoré navrhuje pani Guillaume, sú podľa mňa vynikajúce a podporíme ich. Niekoľko bodov by sa mohlo možno viac upresniť, napríklad možnosť pre NGOčky, aby od začiatku konali a nielen na základe dobrej vôli členských štátov, aby NGOčky pomohli žiadateľom azylu od začiatku. V žiadnom prípade eh, by náklady na právne poradenstvo nemali ísť na úkor žiadateľa. Potrebujeme aj dobré informácie a informovanosť, ktorá pôjde v prospech žiadateľa. Rada vo svojom stanovisku je v niektorých prípadoch nezodpovedná, ale my musíme vyžadovať od rady, aby odstranila tie nesprávne argumenty, pretože ten argument nákladov je nesprávny a vieme veľmi jasne, prečo sú tie vysoké náklady, pretože tie postupy sa neaplikujú správne, sú neúčinné, pomalé a je tam veľa odvolaní a tak ďalej. Ďakujem pekne. A teraz ďalší ročník a potom pani Holmajer. Tiež chcem zagratulovať pani Guillaume k vynikajúcej práci. Uvedomujeme si, aké ťažkosti s tým boli spojené. Rád by som teda zdôraznil, že veľmi dobre spolupracovala s tenými spolupra- spravodajcami, že sme článok po článku hovorili o návrhu komisie, aj e, bilaterálne rozhovory prebiehali. Súhlasím s tým rozlišovaním medzi kompetentným a rozhodujúcim orgánom. Ja si myslím, že by tu mal byť vždy kódex správania, že právna pomoc by mala prebiehať aj v prípravnej fáze konania a malo by tu byť zastúpenie osobné interviu a že dokazovacie bremeno by eh, mala mať, mať rozhodujúci orgán a nie žiadateľ. Ja vítam tie zmeny, pokiaľ ide o dostatočnú ochranu, teda že to mení e, na efektívnu ochranu a že tam bude teda e, toto posilnené. Tiež ma teší, že e, sa tiež venuje otázke prvej krajiny azylu, že to má určovať e, alebo aplikovať od prípadu k prípadu. E, navrhujem teda e, podporiť celý tento text, pretože vychádza z diskusie s tými spravodajcami. Ďakujeme pekne, pani Holmajer a potom pani Hirš. Ďakujem pekne. Na úvod sa chcem poďakovať spravodajkyni za vypracovaný text. Chcem sa poďakovať za tie rozhovory, ktoré prebehli naozaj vecnej atmosfére téma azyl, téma migrácia. Tými sa iste budeme zaoberať ešte dlho, nie len pokiaľ ide o tieto smernice, ale aj pokiaľ ide o chudobu a ťažké podmienky, v akých uh, žijú ľudia celosvetovo. Takže iste za tým ešte budeme veľa zaoberať a budeme neustále stať pred novými výzvami. Osobitne chcem v správe pani Guillaume privítať to, že sa venovala aj eh, vydatým, ženatým, eh, neplnoletým. Ja som sa venovala tejto problematike v spolupráci s Jean Lambert. Ide vlastne o deti, ktoré boli predmetom núteného manželstva a tieto musia mať eh, nárok na právnu pomoc. Teda každý maloletý by mal mať právo na vlastného právneho zástupcu, zástupcu mladiství, ktorý sa bude sadzovať za jeho e, práva a nároky. Takže e, toto chcem podporiť výslovne. Pani Guillaume vie, že mám určité aj e, názorové rozdiely, pokiaľ ide o návrh komisie. Poprvé, ja si myslím, že sú tu nepostačujúce konania, ktoré sú e, dôvodom na vysoké náklady. Napríklad, e, keď sa pozrieme na Grécko pred dvomi rokmi, e, tam skrátka nebol problém s nesprávnym postupom, ale problémom bol ten obrovský prílev nelegálnych pristahovalcov, ktorí teda prúdili do krajiny a teda mnohí z nich ani vôbec nechceli požiadať o azyl, ale bolo zrejme, že prichádzali z iných dôvodov, samozrejme pochopiteľných, e, často vychádzali z nejakých núdzových situácií, e, dúfali e, v zlepšenie života, hovorili, môžete prosím uzavrieť svoje vystúpenie? Mrzí ma to, ale toto je prvá výmena názorov, ktorá tu prebieha. Kedy sa mám vyjadriť? No, aj tak vás poprosím, aby ste to uzavreli. Nemáme toľko času. To pre mňa bohužiaľ teraz nie je možné. Veď sa neponáhľame. Ja sa ale snažím byť férová voči všetkým, hovorí predsednička. Ak to nechcete, tak nemusím pokračovať v týchto snahách. Nie, nie, ja to na tomto mieste neuzavriem v tejto chvíli. Prepačte, ale mi sa to vôbec nezdá férové. Takže pokiaľ ide o, o tému bezplatná právna pomoc, bezplatný advokát, tam mám určité obavy tiež, pokiaľ ide o následné žiadosti teda že tieto nebude môcť byť urýchlen, nebudú môcť byť urýchlené. Ďalšie obavy e, sa týkajú definície. Žiadateľ, že ide o osobu, ktorá nie je občanom členského štátu. Máme Aznarov protokol a v tomto sa uvádza, že ak sa niekto keď niekto sa uchádza o azyl v niektorom členskom štáte, že to skrátka právne možné nie je, pretože všetkých 27 štátov predsa dodržiava ľudské práva. Skrátka, by som si dovolila tvrdiť, že to takto nie je vo všetkých členských štátoch, pokiaľ ide o rodinných príslušníkov. Ďalej, pokiaľ ide o zamietnutie žiadosti pokiaľ ide o odmietnutie lekárskeho vyšetrenia, pokiaľ ide o obrátenie dokazovacieho bremena po uplynutí šiestich mesiacov, že potom ten štát musí dokazovať, že naozaj žiadateľ má nárok na azyl a nebude to teda tento žiadateľ. Toto je podľa mňa všetko mimoriadne problematické. A zničenie dôkazových dokumentov nemôže byť dôvodom na zrýchlené konanie, toto je podľa tiež problematické. To sú teda dôvody, prečo ešte musíme naozaj intenzívne diskutovať a chcem sa poďakovať, že ste ma vypočuli. Áno, ja uznávam, hovorí pani pacientka, že téma je veľmi dôležitá, že je to prvá výmena názorov, ale keď sa dohodneme, že tu bude určitý časový limit, každý dostane dve minúty a vy potom pohovoríte 5 minút, ako to potom majú vnímať ostatní. Takže pani Hirš, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že táto správa je dobrým východiskom. Teším sa, že nám bola predložená. Ďakujem aj za dobrú spoluprácu. Isté sú tu ešte určité body, ktoré bude potrebné prediskutovať. Potom prídeme aj s pozmeňovacími návrhmi presne za týmto účelom, ale podľa mňa toto je dôležitý signál, že chceme, aby azylový balík eh, prišiel pretože chceme, aby v jednotlivých smerniciach boli porovnateľné definície, aby tu neboli nejaké ťažkosti s tým, že sú tu rôzne definície v rôznych dokumentoch. A tiež to má byť dôležitý signál rade, že chceme aj túto smernicu o postupe ja si naozaj myslím, že ak ten postup bude riadny a rýchly, a podľa mňa sa tieto dve atributy nevylučujú, môže to byť naozaj rýchle a dobré konanie. Ak teda takéto konanie bude, tak to pomôže obom stranám. Jednak tej hostovskej krajine, lebo sa to rýchlo vyrieši, lebo je to výhodné aj pre žiadateľa o azyl, pretože nám skladka nepomôže, keď niekto v krajine strávi 2-3 roky, už sa tam teda zžije s prostredím a potom dostane rozhodnutie, že azyl nedostane. Takže možno eh, tie krajiny budú mať prvoty vyššie náklady, ale z dlhodobého hľadiska, z finančnej stránky, eh, myslím, že dobré postupy sa oplatia len už teda z toho ekonomického, finančného hľadiska. Pretože toto členské štáty a rada neustále načrtávajú. Takže teším sa z diskusie, ale podľa mňa je veľmi dôležité, ak uznávame azyl, tak e, musíme k nemu pristupovať férovo a nemôžeme sa snažiť e, nejakými zadnými dvierkami azyl odmietnúť osobám, ktoré ho potrebujú. Takže ak hovoríme áno azylu, tak musíme mať teraz aj odvahu prijať smernice a vyslať jasný signál z očí voči rade, že chceme za to, aby Európa poskytovala azyl a to konsekventným spôsobom toto je podľa mňa veľmi dôležitý signál, ktorý musíme vyslať. Ďakujem pani Hirš. A teraz Európska komisia. Mám na zozname pani Ger. Dúfam, že som to správne vyslovila. A pána Konča. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja veľmi ďakujem eh, pani Silvi Guillaume za jej návrh správy. Myslím, že veľmi dobre zhrnula tie kľúčové body a aký je všeobecný duch návrhu komisie. Mali sme príležitosť e, na jeseň e, vysvetliť náš návrh. Robili sme tiež vyhodnotenie súčasnej smernice, bolo to publikované v septembri a táto analýza podporuje naše úvahy. Takže sa snažíme byť koherentní, aby sme mali systém a postupy, ktoré budú účinné, rýchle a kvalitné. A ja oceňujem, e, že predrečníci uznali to, že táto myšlienka posilnenia kvality je dôležitá, hlavne v tom e, prvom vyšetrovaní, v tom prvom konaní a táto otázka nákladov, vieme, že budúci týždeň na plene počas tej ústnej otázky to budeme riešiť a vysvetľovať. Zaviazali sme sa predložiť revidovaný návrh, ale brali sme do úvahy aj veľké problémy. Um, ešte pred e, polským predsedníctvom v rade sú naozaj veľké problémy a preto je o to dôležitejšie mať stanovisko parlamentu. A parlament by mohol byť skutočne lídrom, aby tento náš návrh posilnil. Zaznamenali sme tiež, že návrh správy pani Guillaumovej podporuje návrh komisie v niektorých aspektoch nezakrývam, že aj my ako komisia máme niektoré problémy, napríklad pokiaľ ide o ten Asnarov protokol, pre nás je jasné, že táto smernica sa musí aplikovať na štátnych príslušníkov tretich krajín vzhľadom na právny e, základ článku 78 zmluvy. Niektoré pozmenujúce návrhy si želajú ešte viacej posilniť procedurálne záruky, možno ešte viacej, než je duch európskej eh, jurisprudencie, jurisdikcie, či už zo Štrasburgu, judikatúry zo Štrasburgu a tak ďalej. To je asi všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem. Tým sa zase dostávame k spravodajkyni, pani Guillaume. Ďakujem všetkým za vystúpenia. Ako práve bolo povedané, vieme, že Európska komisia chce do šiestich mesiacov predložiť revidovaný návrh tohto textu. K tomu postupu ide o zjednodušenie textu, ktorý je doteraz veľmi zložitý a chceme tiež odstrániť tú patovú situáciu v rade. Vychádzam z toho, čo sa tu už povedalo. Ja si myslím, že ja som bola dosť jasná. To samozrejme parlament eh, by nemal upustiť od svojej eh, zodpovednosti a kompetencií. Práve naopak, mal by vykonávať eh, svoju úlohu spolu zákonodarcu. Ide tu aj o otázku ambícií pokiaľ ide o úroveň ochrany pre tých, ktorú ju potrebujú, pokiaľ ide o tie nejasnosti v finančných nákladoch a v postupoch, ak tam budú stále tieto nejasnosti, tak my na to budeme musieť poukazovať. Ten termín 2012 je ambiciózny, ale mali by sme ho rešpektovať, aj tieto termíny ale nemali by sme sa snažiť za každú cenu vytvoriť nejaký nekvalitný text. V každom prípade parlament by mal prijať rozhodujúce stanovisko a text, ktorý bude dôležitý pre diskusie v rade. Ďakujem. Pripomínam kolegom, že pre túto správu lehota na pozmeňovacie návrhy je 20. január o 12. na poludnie. Tým sa dostávame k bodu 7 minimálne ustanovenia pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako osôb pod medzinárodnou ochranou a obsah poskytovanej ochrany prepracované znenie. Pani Jean Lambert je spravodajkyňa, ktorá zorganizovala druhé stretnutie s tieňovými spravodajcami kde sa diskutovalo o kompromisoch ohľadom jej pozmeňujúcich e, návrhov a orientačné hlasovanie sa plánuje na stretnutie koncom januára. Pani Lambert nám teraz povie o výsledkoch tohto stretnutia. Ďakujem pani predsedajúca, ďakujem tieňovým spravodajcom za stretnutie, ktoré sa konalo v decembri, počas ktorého sme sa zameriavali na pozmenujúce návrhy, ktoré boli predložené k obsahu ochrany. Táto smernica, ako som pripomenula, sa týka dvoch vecí. Oprávnenia a proces ochrany a takisto tá časť obsahu Čiže čo zahrňa ochrana eh, a čo to znamená pre členský štát. Čiže to sú tie dve eh, časti a hlavným cieľom prepracovania zo strany komisie eh, bolo zosúladiť to oprávnenie pre utečencov článok 9 tí, ktorí sú vystavení prenasledovaniu a potom článok 15 tí, ktorí sú vystavení nebezpečiu, subsidiárna ochrana v súčasnosti. My sme skúmali pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkali práv a e, zameriavali sme sa na to, ako by sme mali rozlišovať medzi tými dvoma skupinami. Stručne sme o tom e, diskutovali mm, na začiatku asi 10 minút a potom som povedala, že ja chcem pri tých pozmeňujúcich návrhoch sa zamerať na tie, ktoré boli v súlade s prepracovaným znením a musíme starostlivo zvážiť tie, ktoré spadali mimo rozsahu pôsobnosti prepracovaného znenia. ak bola zásadná politická zhoda v rámci tohto výboru, tak sme zobrali do úvahy aj tie pozmeňujúce návrhy, ktoré boli mimo rozsahu pôsobnosti prepracovaného znenia. Pokiaľ ide o možnú dohodu s inými politickými skupinami, pokiaľ ide o práva, to sa týka článku 20.3 zraniteľné skupiny, všeobecné E, pravidlá 67-69 pozmenujúce návrhy a potom najlepšie mm, záujmy dieťaťa, to je článok 20.5 a súvisiace úvodné ustanovenie. Takisto sme diskutovali o integračných opatreniach, článok 34, úvodné ustanovenie 39 a takisto sme sa zameriavali viac na pozmenujúce návrhy, ktoré vnímajú toto ako povinnosť členského štátu ponú... urobiť ponuku, nemôže to byť požiadavka, to opra- ten štatút, ale takisto je to aj príležitosť o, prijať humanitárnu pomoc, pretože tento parlament viackrát hovoril, aké dôležité sú integračné opatrenia, musia v tom procese začať čo najskôr. Takisto sme sa snažili zhodnúť sa na rodových otázkach. Bolo tam viacero pozmeňujúcich návrhov, 26, 27. Tie sa zaoberajú s úvodnými ustanoveniami aj so súvisiacim textom. Detailne sme však nemohli preskúmať na tomto stretnutí témy, ktoré sa, myslím, objavili aj v iných opatreniach, najmä e, procedúry, ktoré sme diskutovali v súvislosti s tým, čo hovorila pani Madame Guillaume, ale takisto definície. To je téma, o ktorej sme s tieňovými zatiaľ nediskutovali veľmi a sú k tomu aj pozmeňujúce návrhy 39 e, až 43 a iné. Tie sa zaoberajú E, napríklad postavením neplnoletých, ženatých a vydatých osôb a tak ďalej. Chcem pripomenúť výboru, že táto smernica nerieši zjednocovanie rodín. Keď hovoríme o členoch rodiny, tak ide o tých, ktorí sú prítomní na území v okamihu, keď sa podá žiadosť o azyl alebo o inú formu humanitárnej ochrany. Čiže nejde tu o zlučovanie rodín. No a môj názor na toto Samozrejme, členovia výboru môžu mať rôzne názory, ale ja by som chcela definíciu ponechať čo najširšiu. Myslím si, že počet prípadov, ktorých sa týka o otázka týchto ženatých alebo vydatých neplnoletých osôb. Počet tých prípadov je malý, ale nechceme, aby títo ľudia ostali v nejakom nedefinovanom priestore, pretože sú mladí a myslím si, že tu by niektoré oblasti mohli vyvolať ťažkosti a myslím si, že tento výbor sa o to bude zaujímať. No a viacero pozmeňujúcich návrhov sa týka článku 7 aktéry ochrany, 46 e, až 52 pozmeňujúce návrhy, na to sú rôzne názory takisto. Ja e, dosť sympatizujem s názorom, ktorý tam ale nezaznel, je, že iba štáty môžu byť aktéri ochrany, ale súčasná smernica umožňuje toto aj medzinárodným organizáciám. A máme aj rôzne pozmeňujúce návrhy, ktoré hovoria o oprávnení pre iné orgány, ktoré by mohli byť eventuálne považované za aktérov ochrany. Ja by som chcela podporiť čo najsilnejší jazyk v tomto kontexte, čo najsilnejšie znenie. medzi 53 e, a 54 by sme možno mohli nájsť nejaký kompromis. No a potom je tu ďalšia oblasť, kde poslanci predložili otázky, ktoré nie sú v predpracovanom znení, ale sú užitočné. Týkajú sa článkov 53, e, sú to pozmeňujúce návrhy 44-45. Týka sa to okolností, keď sa domnievame, že ľudia konali nejakým e, spôsobom, ktorý by mohol viesť k ochrane a, a sú v Európskej únii. No a potom ešte otázka rozsahu pôsobnosti vo všeobecnosti. Či sa zaoberáme všetkými prípadmi alebo iba s príslušníkmi tretích štátov, ktorí majú nárok na ochranu. Pozmenujúce návrhy 40, 34 od pani Guillaume. Myslím si, že by bolo dobré pre celý výbor, keby sme si e, vypočuli názory jeho členov. Máme dokopy 106 pozmeňujúcich návrhov. Nevspomínala som všetky, ale ak máte nejaké otázky, môžeme sa im venovať teraz alebo aj mimo tohto stretnutia. OK. Ďakujem. Žia- e, zatiaľ sa hlásia dvaja kolegovia. Nikto ďalší? Traja? Pani Wikström? Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem sa poďakovať spravodajkyni pani Lambert za prácu, takisto za holistický prístup ktorý prejavila k celému azylovému balíčku. Vítam návrh komisie a takisto túto správu a myslím si, že musíme pracovať na e, tejto legislatíve aj na ostatných. A chcem zdôrazniť niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré pani Lambert teraz nespomenula. Ja som predložila pozmeňujúci návrh, ktorý sa týkal práv dieťaťa, vyplývajúcich z dohovoru OSN o právach dieťaťa a takisto som navrhla, aby členské štáty poskytovali jazykové vzdelanie, aby uľahčili integráciu. Toto by e, malo byť rozšírené aj na vzdelávacie programy, o základných zákonoch a hodnotách toho daného členského štátu, o princípoch demokracie, ľudských práv a rovnosti, takisto o individuálnych právach a povinnostiach jednotlivca v Európskej únii alebo v členských štátoch. Chcem teda upozorniť na tento dosť malý pozmenujúci návrh. Myslím si však, že je dôležitý najmä pre integráciu. Ďakujem, pani Romero Nobis. Ďakujem, pani predsedajúca. A ja by som rada poďakovala pani Lambertovej za jej úsilie. Ja si myslím, že táto smernica je spolu s predchádzajúcou balíčkom, ktorý ešte nevyvoláva minimálne v tomto prípade mm, zhodu v politických skupinách. V tomto konkrétnom prípade je ešte veľa rozdielov v názoroch a je aj zložité nájsť konsenzus, pretože táto smernica je ambiciózna. Samotný návrh komisie je veľmi ambiciózny, pretože prepracovanie obsahu medzinárodnej ochrany a to, čo je štatút utečencov, to je ambiciózny cieľ. A navyše pozmeňujúce návrhy, ktoré by mohli byť menej významné, tak v podstate sme k ním nenašli zhodu a skutočným problémom je, že to, čo sa deje s utečencami a čo sa robí podľa ženevského dohovoru s utečencami, tak tá interpretácia je veľmi taká striktná alebo obmedzená. Práve som bola v utečeneckom tábore na Malte. Nám som navštívila viacero z nich, dva alebo tri. A v jednom z nich zo 700 utečencov bola len jedna libijská rodina a jedna etiópska žena, ktoré, ktorí mali e, teda ten štatút utečenca a ostatných takmer 99% majú iný štatút a sú to napríklad utečenci zo Somálska, teda to sú ľudia, ktorí nie sú politickí utečenci, ktorí teda nebudú zatknutí, keď prídu, ale utekajú pred vojnou a e, ďalšie vysoké percento pochádza zo Sudánu. A keď tu máme takúto realitu, tak si asi nie vždy dostatočne uvedomujeme dimenziu toho problému. Samotný vysoký komisár pre utečencov by mohol potvrdiť tieto údaje pretože um, problémy, ktoré máme v Európe, to sú problémy našich hraníc. A keď pán Gutierrez hovoril o našich krajinách a ide predovšetkým o to, akým spôsobom my eh, riešime tie azylové žiadosti, ale keď takýto žiadateľ odovzdá ten svoj otlačok prstov a potom um, dostane letenku, odletí niekam a potom sa vráti na základe toho otlačku prstov na Maltu. A túto situáciu nemôžeme porovnávať s ekonomickými utečencami, ktorí si kúpia letenku v Ekvadore alebo niekde inde, prídu na letisku a prichádzajú a stanú sa vlastne neregulárnymi, nelegálnymi imigrantami. Nie je to rovnaká situácia. O tom by sme mali pouvažovať, takže čo, dôleži- čo je vlastne dôležité, je, čo urobíme s tými 2500 utečencami, ktorí sú teraz na Malte alebo v Grécku a tak ďalej. A čo môžu urobiť všetky členské štáty s tou politikou solidarity, aby bola solidárna. Ďakujem, pani Holmajer. Nechcem vás nastrašiť znova, pani predsedajúca, tým, že budem strašne dlho hovoriť. Chcem sa poďakovať pani Jean Lambert eh, za prácu, za konštruktívne rozhovory, ktoré s nami viedla. My sme sa snažili sa obsahovo venovať niektorým otázkam a chcem zdôrazniť ešte jednu, ktorú sme nedokončili týkalo sa to poskytnutie zdravotnej ochrany. Tam je také znenie, že zdravotná ochrana sa poskytne v tej krajine, ktorá prináleží druhému občanovi, ale v tých 27 členských štátoch takéto práva sú tak odlišné, že harmonizácia tam rozhodne nie je správnym pomenovaním situácie. Ja som skôr za taký pojem ako minimálny štandard alebo minimálna zdravotná dôstojná spravodlivosť, pretože tie zdravotné systémy sú tak odlišné, že všeobecné znenie nemôžeme nechať také, aké je teraz, pretože v niektorých štátoch je 100% krytie až po transplantáciu a v iných štátoch možno nepriznávajú ani všeobecnú nemocničnú starostlivosť. Španielsko poskytuje veľmi veľa napríklad v zdravotníckom systéme alebo aj Nemecko a potom sú také krajiny, ktoré nepriznávajú až toľko starostlivosti automaticky, čiže musíme nájsť taký, takú minimálnu úroveň, e, ktorá nepreťaží niektoré členské štáty a zabezpečí aj určitú dôstojnosť tým uchádzačom a, o azyl. Súhlasím aj s definíciou e, rodiny, respektíve s touto otázkou. Máme rôzne ponímania rodiny a to potom spôsobuje aj problémy na úradoch. A ak každá smernica bude mať inú definíciu rodiny, pre odlišné kontexty, tak potom pri implementácii to bude pre úrady nerealizovateľné. Úrady potrebujú jednotlivé, jednotné definície, ktoré budú aj platiť, ktoré nebudú odlišné. A ja súhlasím aj s tým, že v tejto smernici nejde o zlučovanie rodín, ale je to, je to smernica, ktorá sa týka oprávnení, týka sa minimálnych štandardov a Nejde tu určite o zlučovanie rodín. Takisto rozlišovanie medzi subsidiárnou ochranou a medzi tým, čo vyplýva zo ženevského dohovoru. O tom budeme musieť ešte diskutovať. Táto téma nás bude ešte sprevádzať dlho. No a na záver chcem povedať mojej španielskej kolegyni, o, o tom sa vždycky mm, intenzívne rozprávame, Ide tu aj o to, ako pomôžeme tým krajinám, ktoré sú preťažené, či už by to išlo cez Frontex, alebo nejako cez prístavy, alebo mm, o čokoľvek už ide. Jednoducho, ako pomôžeme týmto krajinám e, pri tejto administratívnej e, záťaži a ako e, pomôžeme tým susedným štátom, aby mohli bojovať proti organizovanej kriminalite, napríklad e, so Turecka na grécké hranice smeruje ročne 150 tisíc osôb, ktoré majú niečo dočinenia s organizovanou kriminalitou. Musíme teda viesť e, také kroky, ktoré povedú k dobrej spolupráci medzi štátmi. Ďakujem pani Hirš, ďakujem pani predsedajúca. Aj za moju stranu sa chcem poďakovať spravodajkyni Veľmi intenzívne sme hovorili o jednotlivých témach a aj definíciách. Chcem sa za to veľmi srdečne poďakovať. Pre mňa veľmi dôležitá vec v tejto smernici je zlúčenie e, dvoch odlišných foriem štatútov do jedného spoločného ochranného štatútu štatút utečenca podľa e, Ženevského dohovoru alebo subsidiárny štatút. Keď sa pozrieme na tabuľky, ako to bolo doteraz, jednotlivé členské štáty to riešili veľmi odlišne. To, či priznávali subsidiárnu ochranu alebo štatút ochrany. A naozaj e, v niektorých členských štátoch to bolo na váškach a preto harmonizácia v niektorých oblastiach má zmysel, napríklad prístup na e, pracovný trh trh e, pri oboch formách ochrany v rovnakom okamihu. To by bolo zmysluplné. Takisto by bolo zmysluplné e, niekomu poskytovať integračné opatrenia, jazykové vzdelávanie, zdravotníckú starostlivosť bez ohľadu na to, prečo človek je v krajine. To má takisto zmysel. A takisto by malo e, zmysel ponechať tieto dve formy ochrany, pretože by mohlo mať negatívne dôsledky, keby sme v budúcnosti tieto osoby uznávali iba podľa utečeneckého dohovoru. Napríklad niektoré osoby by do toho potom nespadali. Takže v niektorých oblastiach by sme mali harmonizovať, zbližovať tie štatúty, ale napriek tomu by sme tie dve, dva štatúty mali naďalej ponechať. Ďalšia dôležitá vec je e, sociálna pomoc, e, trh práce, zo všetkých skúseností s integráciou vieme, že keď niekto môže rýchlo sa dostať na pracovný trh, tak potom sa učí aj jazyk, um, chápe rýchlejšie aj spoločnosť, ktorej žije právny štát a tak ďalej. Je to lepšie, ako keď niekto je držaný v nejakom domove, dostáva sociálnu podporu, ale je v nejakom umelom prostredí toho domova. Čiže myslím si, že čo najskôr by sme mali poskytnúť tým osobám E, rýchly prístup k trhu práce a tým aj k integrácii. No a potom je tu jeden pozmenujúci návrh, o ktorom si myslím, že nemá zmysel v rámci EÚ si poskytovať vzájomne azyl. Myslím si, že v rámci Európskej únie sú všade vytvorené také podmienky, v ktorých sa dá žiť a na to dbáme my, parlament, ale aj komisia, aby všetky členské štáty vytvárali dobré podmienky na život. Čiže toto by sa malo vzťahovať iba na tretie štáty. Ďakujem. Okay, anybody... Ďakujem. Chcem sa ešte niekto vyjadriť? Nie. Takže tu mám ešte niečo za dvoch kolegov, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy a potom sa obrátim na komisiu a spravodajkyňu. Chcela by som vedieť, čo si spravodajkyňa myslí o pozmeňujúcom návrhu 63, ktorý sa týka dôvodov na základe sexuálnej orientácie, ktoré sú interpretované veľmi odlišne v jednotlivých členských štátoch. Viem o jednom členskom štáte, ktorý ľudí e, ponižuje e, veľmi ponižujúcim testom, na základe ktorého zisťuje ich sexuálnu orientáciu. Nebudem spomínať, ktorý štát je to, ale je to, myslím si, že veľmi odsúdenie hodné a Musíme sa tomu e, venovať, pretože text komisie je veľmi slabý v tomto ohľade. Hovorí, že členský štát môže definovať sociálnu skupinu na základe sexuálnej orientácie. Ale chcela by som počuť, aké na to máte názory. No a teraz e, pani Gar alebo pani Patrasku, neviem kto z týchto dvoch za komisiu, pani Gar. Ďakujem. Tento návrh sme už vysvetlili na predchádzajúcom stretnutí a komentovali sme aj prvé usmernenia a informácie pani Lambert. Čo očakávame v tomto poloroku, že dosiahneme podstatný pokrok v dialógu medzi oboma zákonodárcami? a to teda už za maďarského predsedníctva. Z technického hľadiska v rade sme zaznamenali pokrok a očakávame v budúcich týždňoch, že nám to umožní za pomoci s parlamentom dosiahnuť pokrok aj v trialógu a čo skoro teda dosiahneme zhodu k tomuto návrhu. Dobre, ďakujem pani Lambert. A ďakujem pekne. Ďakujem všetkým, čo vystúpili. Pani Romero López poukázala na to, že je veľmi dôležité, aby tento balíček o azyle naozaj fungoval, aby bol konzistentný po celom území EÚ Nejde iba o otázku dodržiavania ženevského dohovoru, ale článok 15 e, smernice sa zaoberá tými okolnostiami, ktoré ste vy nastolili. Takže máme tieto dve rôzne skupiny a je jasné, že status osoby mal vyplývať e, zo situácie, v ktorej sa nachádza a nie, že členské štáty skrátka budú rozdávať to, na čo momentálne majú chuť, pokiaľ ide o tie statusy. Takže je potrebné postupovať od prípadu k prípadu, toto je veľmi dôležité. Pokiaľ ide o ďalšie veci, ktoré tu odzneli, áno, zdravotná starostlivosť, Snažíme sa prísť k takej formulácii, ktorá bude vyhovovať e, potrebám jednotlivcov. My si uvedomujeme, že často je to otázka skôr poskytovania konkrétneho. E, nezáleží tak veľmi na tom, čo bude napísané v texte, pretože členské štáty si ho vykladajú rôznym spôsobom a nečasto je to ten spôsob, aký bol zamýšľaný. Pokiaľ ide o tie deti, myslím, že tu je zhoda medzi tými spoludacemi, že to chceme tam zakomponovať. Nevieme ešte ako, úvodné ustanovenie alebo nejaký článok, prípadne oboje, zrejme pôjdeme cestou e, toho dvojitého spomenutia, ale na verzii sa ešte budeme musieť dohodnúť. Bolo predložených viacero pozmeňovacích návrhov. A potom 104, to je integrácia a jazyk, toto je znova téma, kde predpokladáme dohodu medzi tými spravodajcami a týmito predložili pozmeňovacie návrhy. K rodine tam myslím nie je zhoda, pokiaľ ide o definície, ale myslím, že si chápeme, že, že sa musíme zhodnúť aspoň na opatreniach, ktoré budú v jednotlivých častiach azylového balíčka. Ďalej tu odznela otázka týkajúca sa 63. V texte sa uvádza, že okolnosti v krajine pôvodu e, sa, podľa týchto sa teda stanovuje, či niekto je rizikový alebo nie napríklad osoba pochádzajúca z USA, tu nie je možné e, skrátka vnímať e, za ohrozenejšiu, ako napríklad keď pochádza z Jamajky, pokiaľ ide napríklad o tú sexuálnu orientáciu. Takže skrátka musíte byť e, hodnotení na základe okolností vo vašej krajine pôvodu, nie na základe príslušnosti k čisto príslušnosti k nejakej skupine, napríklad skupine s určitou e, sexuálnou orientáciou. A samozrejme, vychádzame, musíme vychádzať z náležitých informácií, z kvalitných informácií o krajine pôvodu. Od prípadu k prípadu. Takže toľko, pokiaľ ide o 63. A ešte tu tuším boli nejaké ďalšie otázky zo súvislosti a tým sa budem venovať v spolupráci s autormi. Pokiaľ ide o harmonogram, výbor by možno mohol vypracovať kompromisy koncom januára by sa možno mohli stnúť aj spravodajci a potom vo februári by sme hlasovali vo výbore, ak s tým súhlasia ostatní členovia výboru. Vidím, že niektorí prikevujú. Dúfam, že aj pani predsednička to podporí. No už neviem, hovorí pani predsednička. No ak nikto nemá nejaké výrazné námietky, sekretariát tiež nesignalizuje žiadne zložitosti, takže áno, zrejme to pôjde, ako ste vy navrhli. Takže kompromisy koncom januára a potom orientačné hlasovanie začiatkom februára. Konkrétne datumy tu ja nemám, ale vy ich iste máte. Teraz sa dostávame ku koncu teda tohto bodu, ten máme vybavený, pokračujeme osmičkou. Trošku sme predbehli čas. Tí, ktorí sa majú vyjadriť, sú teraz na ceste k nám. Niektorí z nich tu už aj sú. Ak pán Buzutil súhlasí, tak by som navrhovala, aby sme začali a musím sa ospovedlniť, pretože pani Gönc bude musieť e, o chvíľu prevziať predsedníctvo, lebo bude musieť ísť na schodzu iného výboru. Ide o absolutorium za 2009. Spravodajcom je, ako som už spomínala, pán Buzutil. Libe vypracuje 6 stanovisk pre výbor pre rozpočtovú kontrolu. Poprosím tých, ktorí opúšťajú zasadačku, aby tak robili potichu. Takže 6 stanovisk pre výbor KOBU. Prvé sa týka komisie, a potom máme ďalších 5, ktoré sa týkajú 5 agentúr, ktoré spadajú pod LIBE. Ide o agentúru pre základné práva, Európske monitorovacie centrum pre drogy a závislosť, Eurojust, Európsku policajnú akadémiu a Frontex. My sme si prizvali príslušných. Ešte raz prosím tých, ktorí chcú diskutovať, aby to robili mimo zasadačky. Ďakujem. Takže sme pozvali riaditeľov týchto piatich agentúr, respektíve ich námestníkov alebo nejakých iných zástupcov. A tuším, neviem, koľko z nich už dorazili, ale pozvali sme pána Manolopulosa, to sú základné práva, pán Goetz, to je Montaze Centrum pre drogy, pán Járaj, Eurojust, Eurojust, pán Schöde, to je Policajná akadémia a pán Leitinen z Frontexu. A teraz dám slovo spravodajcovi pánovi Buzutilovi, aby nám odprezentoval svoj pracovný dokument a potom otvorím miesto na debatu a potom budú môcť reagovať komisia a príslušné agentúry. Spravodajca teda predloží svoje stanovisko 31. januára, respektíve 1. februára, lehota na pozmeňovacie návrhy, to bude 3. februára, zdá sa mi, že je to nejak veľmi natesno, ale tuším na výber nemáme hlasovanie v Libe potom bude 28. februára. Takže, pán Busutil, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Môj pracovný dokument, ako ste už povedali, sa zaoberá piatimi agentúrami, e, ktoré spadajú pod náš výbor. A tiež sa zaoberám v stanovisku aj komisiou, samozrejme tými oblastiami, ktoré spadajú pod nás, teda spravodlivosť a bezpečnosť a slobody. Ja som predložil kolegom za každú agentúru rozhodnutia dvora auditorov. Agentúrine odpovede som dala som, som tiež teda e, poskytol na túto, na túto správu dvora auditorov a ešte som vypracoval nejaké zočné otázky pre jednotlivé agentúry. Takže rád by som si dnes vypočul jednotlivé agentúry a komisiu. Rád by som teda počul ich odpovede na otázky, ktoré som im adresoval, aby poslanci, ktorí nečítali tento pracovný dokument zatiaľ, tak e, týmto kolegom by som rád zdôraznil dôležitejšie body zo správy dvora auditorov, ale neviem, ako to teda vy vidíte. Začať teda tými agentúrami, bez toho, aby poslanci vedeli, na čo vlastne reagujú, alebo mám za každým odprezentovať tie otázky a potom bude reagovať príslušná agentúra. Nechávam to na vás, pani predsednička. Áno, podľa mňa ten váš druhý návrh je dobrý, teda postupovať od jedného k druhému, lebo nám stále ešte chýba jeden zo zástupcov, takže keď pôjdeme od jedného k druhému, e, poradie si môžete zvoliť vy, pričom ten pán zo Sepolu tu zatiaľ ešte nie je. Takže nech sa páči, poradie si zvolte sám. Dobre, v tom prípade by som začal otázkami na komisiu. Komisia tu tiež nie je? Dobre, tak začnem Eurojustom. Je tu komisia? Well, welcome okay, to until, the Commission. <laughs> Until we give them time to sit down. We give you a minute to take off your <laughs> coat and take... No, dáme vám minútku na to, aby ste si zložili kabát, usadili sa a rozdýchali. Dajte si sluchadla a nech sa páči, pán Buzutil. Takže ja radšej prejdem k Eurojustu, aby komisia mala čas sa usadiť. Takže výročné správy za 2008 súd teda hovoril, že je tam mnoho, teda ten dvor auditorov hovoril, že je tam mnoho uprázdnených miest, 33% a 26% v jednotlivých rokoch. A v roku 2009 nebol pripravený žiaden e, plán náboru, takže moja otázka na adresu Eurojustu, prečo sú tu problémy, pokiaľ ide o nábor zamestnancov? a či Eurojust s nenaplneným stavom má pocit, že svoje úlohy náležite plní. Pokiaľ ide o výber personálu, mám ďalšiu otázku. Ako to bude vyzerať so zmluvami, ktoré boli uzavreté v rámci bežného postupu, pretože niektorí z kandidátov boli vybraný práve za takéto nie riadného, ale mimoriadného postupu. Pardon. Takže mňa by zaujímalo, čo sa stane s takýmito, uh, s takýmito zmluvami, ktoré boli uzavreté v mimoriadnom konaní. Pani Keller sa prihlásila o slovo k Eurojustu, prosím. Nie? Dobre, tak poďme rovno k zástupcovi Eurojustu. Pán Jaraj, výkonný riaditeľ, nech sa páči, máte slovo. Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobrý deň, dámy a páni. Ja sa budem snažiť byť čo možno najstručnejší, odpovedať na otázky. Prvá otázka, prečo máme problémy s náborom personálu? Nuž, my pracujeme v HAGU. Máme tam teda veľkú konkurenciu zo strany iných zamestnávateľov. Máme len určitý počet dočasných zamestnancov, kontraktuálnych zamestnancov a pre nás je teda zložité, bolo pre nás zložité na eh, tom trhu, pracovnom trhu ako zamestnávateľ v HAGU obstať. To však nie je dané nejakými strategickými problémami v nábore, v pláne náboru. Eh, takýto plán teraz máme a dúfam, že situácia zlepší. K vašej druhej otázke my sme zistili, že pokiaľ ide o nábor, že je potrebné ho zlepšiť, práca takým sekvenčným spôsobom, pardon, menej sekvenčným spôsobom, teda veci mali prebiehať viac paralelne a už snahy v tomto zmysle prebiehajú. Pokiaľ ide o to, či sa plán náboru už implementuje, áno, ku koncu roku 2010 už máme v implementácii celý takýto plán, pokiaľ ide o uprázdnené miesta. V roku 2009 sme mali 185 postov, v roku 2009 sme 141 naplnili, 44 je ešte stále voľných, je to vysoké číslo, súhlasíme som, v 2010 to vyzerá tak, že máme 185 postov, z nich 163 je obsadených a zostáva nám ku koncu 2010 22 Eh, nenaplnených miest, takže je to zvýšenie o 50 Vaša ďalšia otázka, či plníme svoje úlohy? Áno, sme presvedčení, že našu úlohu dokážeme náležite plniť. Eh, samozrejme, že sa budeme eh, snažiť situáciu zlepšiť, zlepšiť naše vnútorné postupy. Ďalšia otázka, čo bude s tými zmluvami, ktoré boli uzavreté v mimoriadnom konaní? Ja vám musím povedať, že zkrátka správneho hľadiska sa nič stať nemôže, pretože tieto zmluvy boli uzavreté, e, zamestnanci prešli riadnou skúšobnou lehotou, takže my ako Eurojust nemáme možnosť niečo s tými zmluvami robiť. Takže vás chcem ubezpečiť, že vôbec e, nepredpokladáme a nevidíme ani žiadnu potrebu e, nejakých e, zmien. Takže dúfam, že som odpovedal na všetky vaše otázky. Pán spravodajca, ste spokojní s odpovedou? Ďakujem. Nie som úplne spokojný s tým záverečným slovom, pretože podľa nás Eurojust ešte stále má zamestnancov z mimoriadného konania a to, že som si vypočul, že s tým nič nechcú robiť, no už budeme musieť z toho vyvodiť eh, vlastné závery, ale pokiaľ o tie prvé otázky, tam som spokojný s povedou. Samozrejme, že ak iní poslanci majú chuť opýtať sa niečo príslušných agentúr, ja myslím, že by takúto možnosť mali dostať. Ak dovolíte, teraz teda prejdem ku komisii. V roku 2009 úroveň implementácie záväzkov bol 97,7%, teda pokiaľ je tu našu oblasť, bolo to zvýšenie porovnaní s rokom 2008. A pokiaľ ide o platby, tam to bolo 89,6%, aj toto je o, náraz porovnaní s rokom 2008. Pokiaľ ide ale o úroveň o, zrušení, tam to bolo 8,5%, to je relatívne vysoké percento. Mňa by zaujímalo, ako jednotlivé fondy a programy boli implementované. Možno by sme mohli vedieť, s akým úspechom. A pokiaľ ide o e, fond e, externých e, hraníc, ako vy teda hodnotíte tieto programy a môžeme dostať my takéto hodnotenie? Už nám ho dlho slubujete, pokiaľ ide o našu oblasť pôsobnosti, hlavne pokiaľ ide o SIS-2. Tam by ma zaujímalo, ako prostriedky účaje na tieto účely boli e, vydané v roku 2009. A ešte na záver, pokiaľ ide o e, tie rušenia pladie, prečo to percento bolo také vysoké v 2009 a ktorých rozpočtových riadkov sa to najviac týka. To sú otázky na komisiu, poslal som im to písomne, mali to mať k dispozícii, takže dúfam, že budú vedieť odpovedať. Ďakujem pekne, ešte než dám slovo komisii, požiadam pani Gönc, aby prevzala predsedníctvo. Dúfam, že komisia je už pohodlne usadená. Máme tu niekoľko veľmi zaujímavých otázok na vašu adresu zo strany spravodajcu. Pani Klás, chcete vystúpiť? Máte otázku? Chcete vystúpiť teraz alebo až po komisii? Ďakujem, pani predsedajúca. Pán Busutil sa bude venovať aj iným agentorom. Nie, budeme robiť jednu po druhej. Tak najprv komisia, nech sa páči. Ďakujem pekne, Stephanie Carion z DG Justice a Home Affairs. Pokiaľ ide o otázky, ktoré ste položili, v prvom rade chcem začať vyjadrením v tom zmysle, že pokiaľ ide o správu dvoru auditorov, sme s ňou spokojní pretože tam podľa nás nie sú nejaké výrazné nezrovnalosti konštatované. Pokiaľ ide o vaše otázky, tie sa týkajú hlavne implementácie, miery implementácie. Neviem, či chcete konkrétne informácie na úrovni záväzkov poviem vám to tak vo všeobecnosti, pokiaľ ide o shared management funds, fondy zdieľaného riadenia, toto je najväčšia časť našich výdavkov, tam to percento je medzi 98, 99 až 100 pokiaľ ide o záväzky, pokiaľ ide aj o platby. Takže to plníme takmer na 100 tieto štyri fondy zdieľaného riadenia. Aj e, Return Fund, fond na vracanie a repatriačný fond a potom aj fond, pokiaľ ide o e, vonkajšie hranice. Vy ste hovorili o určitom meškaní, ktoré sme dosiahli v roku 2008, takže toto už sa prekonalo. Pokiaľ ide o tie hodnotenia, tie by mali byť v dispozícii najneskôr koncom prvého pôroka 2011, pretože my e, to teraz e, by sme mali dostať a spracovať. Pokiaľ ide o SIS-2 a mieru implementácie, záväzky a platby predstavujú asi 72-73 Vychádza to do skutočnosti, že sa vyskytli zo SIS-2 technické problémy v roku 2009. Iste o nich viete. V roku 2009 sme sa tomu už venovali a niektoré platby teda boli oneskorené.

Väčšinou ide o veľkoobjemové systémy v oblasti informácií a technológií, informačných technológií. Ďalej agentúry 22 miliónov, 10 na Frontex, 4,5 na FRA a potom SEPO. 1,7 milióna. Takže dohromady 22 miliónov, pokiaľ ide o platby agentúram, ktoré boli zrušené. Máme tu menšie problémy. Niektoré veci sa nevydarili podľa očakávaní, hlavne pokiaľ ide o priame riadenie a pokiaľ ide o prevenciu a boj proti zločinu. To je všetko z mojej strany. Dúfam, že som pokryla všetky vaše otázky. Ak nie, tak rada ešte doplním. Áno, ďakujem. Rád by som sa vrátil k tým rušeniam. Môžete mi to prosím zopakovať? Tuším, som nepochopil, eh, z čoho vychádza eh, tých 8,5%, koľko je to miliónov eur. A ešte by ma zaujímalo, aké percento rozpočtu SEPOL predstavuje tých 7 miliónov, ktoré boli zrušené. If you give <laughs> Dajte mi sekundu, ja to vypočítam a poviem vám. Then we should wait one minute. No, please wait a minute. We are still waiting for the Commission calculating the. Kolegyne, kolegovia, komisia teraz vyratáva Necháme aj trošku času. Aby ste mali dostatok času, tak uh, môžeme prejsť k... Nie, nie, dáme predsa len čas komisii na vyrátanie hneď nám odprezentuje výsledok. It was a difficult question, I think. Nie je to až také zložité, ale nerada by som tu odprezentovala nesprávne číslo. Nie je to až také evidentné, pretože zrušenia platieb sa týkajú nielen roku 2009, ale aj 8, teda záväzkov z týchto dvoch rokov. Takže budem to musieť naozaj prepočítať a potom vám poviem. Dobre, ďakujem, hovorí pán spravodajca. Pani predsednička, mohol by som poprosiť e, všetkých e, šesť, teda komisiu aj tých 5 agentúr, aby nám odpovedali písomne. No, takto by všetci kolegovia mali k dispozícii odpovede písomným spôsobom. Vzhľadom na nedostatok času asi nevyčerpáme všetky naše otázky a bolo by naozaj hlúpe, keby sme niektoré otázky nechali nezodpovedané. Takže poďme k ďalšej agentúre. To monitorovacie centrum pre drogy a závislosti. Tam ide hlavne o prenos. Podľa dvora auditorov 339 tisíc eur bolo presunutých z rozpočtu na 2009 na administratívne výdavky to je 26 A moja otázka na agentúru, ako chcú zlepšiť plánovanie v tom zmysle, aby sa rozpočet využíval efektívnejším spôsobom. A ešte ďalšia otázka. Pokiaľ ide o prostriedky, ktoré boli vrátené, pokiaľ ide o správu Centra na preklady podporuje komisia ten názor, že ide o náležite vrátené prostriedky a otázka na e, centrum, či prijalo nejaké opatrenia, to aby sa predišlo podobným situáciám do budúcna. Ďakujem pekne. Majú ešte nejakí ďalší poslanci otázku na agentúru? Nie, tak potom poprosím pána Gutsa, riaditeľa Európskeho monitorovacieho centra pre drogy, aby odpovedal a potom dostane slovo komisia. Ďakujem, pani predsednička. Pokiaľ ide o tento prevod, určitej sumy z administratívneho rozpočtu. Ide o 309, 339 e, e, tisíc eur. Je to 20 8, 26%, pardon, 102% nášho rozpočtu a 26% z, to, z tejto sumy e, to sú čisto administratívne prostriedky a tých zvyšných 74% sa týka presunú do nových priestorov a tam eh, bohužiaľ prenajímateľ eh, vec eh, oddialoval a my sme sa dokázali presťahovať neskôr, než sme predpokladali, takže sme boli obeťou správania portugalského prístavu v Lisabone, teda nášho prenajímateľa, ktorý konal s omeškaním situácia sa zlepšila, my sme naše inštrukcie, naše interné predpisy e, zjednodušili, zjasnili. E, nielen pre tých, ktorí príjmajú rozhodnutia, ale aj pre naše účtovníctvo, aby sme lepším spôsobom riadili prevody do budúceho obdobia, aby sme sa im dokázali vyhnúť. Takže sme robili školenia pre osoby, ktoré sa tým zaoberajú a máme aj e, jedného nového zamestnanca, ktorý sa e, zaoberá presne týmito otázkami. Pokiaľ ide o vašu ďalšiu otázku, Ide o prostriedky vrátené zo strany Centra pre preklady, pretože cena na stranu za tie preklady bola nižšia, než sa predpokladalo. A vychádzali sme pri tom odhade z informácií, ktoré nám toto Centrum pre preklady poskytlo vopred. A podľa môjho názoru tieto prostriedky boli náležite vrátené podľa článku 90e finančného nariadenia, kde sa hovorí o vráteniu prostriedkov, ktoré boli vyplatené nenáležite. A keď sa pozriete na smerenia komisie, e, tam sa presne týmto spôsobom vykladá takýto postup, teda uvádza sa tam e, nie len vrátenie okamžite, ale aj vrátenie v prípade, že sa neoprávnenosť preukáže neskôr. Takže ešte raz opakujem, vrátili nám prostriedky, odhadovaná cena bola pôvodne vyššia, to sa netýka len našej agentúry, ale iných agentúr, preto sme v reakcii súdu auditorov, dvora auditorov povedali, že by bolo dobre, keby sme mali nejakú horizontálnu formu riešenia tejto, tohto problému, ak je to naozaj e, taký problém. E, komisia zatiaľ na to nereagovala, ale myslím si, že komisia sa bude e, zaoberať touto otázkou v kontexte revízie rámcového finančného nariadenia pre agentúry, ale to je len taký môj názor, ktorý nevychádza žiadnych rozhovorov s nikým. Ak máte nejaké ďalšie otázky, tak na ne rád odpoviem. Ste spokojní s odpovedou? Pani Keller sa ale hlasí o slovo. Mohla by nám prosím komisia povedať, aký bude ich postup? Či sú rovnakého názoru ako agentúra, alebo nie? Áno, ďakujem. Takže komisia, nech sa páči. Áno, tento problém malo viacero agentúr, nielen Európske monitorovacie centrum pre drogy. No už stanovisko komisie je také, že dvor auditorov má pravdu a s monitorovacím centrom sa postaráme o to, aby to bolo klasifikované náležitým spôsobom. Malo to byť e, v kategórii rôzne príjmy a nie ako iné príjmy. Nie je to veľký rozdiel, ale je to rozdiel. Ďakujem. Ak ste s tým spokojní, tak môžeme prejsť na ďalšiu agentúru. Ďakujem. Áno, chcem sa teraz e, dostať k agentúre Frontex a chcem sa spýtať na presuny z roku 2009. Pýtam sa, prečo tam bolo toľko tých prenosov a zrušení v roku 2009 a ktorá časť rozpočtu agentúry tým bola ovplyvnená, ako agentúra mm, zlepšovala svoju prácu odvtedy, aké opatrenia prijala a chcem sa e, spýtať, či tie opatrenia už majú e, vplyv na prácu, ktorú, ktorá bude nasledovať po revízii tejto agentúry. Čiže toto sú moje otázky. Predtým, než zaznie odpoveď, chcem sa spýtať, či ešte niekto sa chce niečo spýtať. Pani Keller, nadvezujúca otázka. Chcem sa spýtať, či pokiaľ ide o tieto prenosy z jedného roka do druhého, či si myslíte, že všetky tieto peniaze môžu byť využité, absorbované, alebo či je ich príliš veľa? A pokiaľ ide o neobsadené pracovné miesta, myslíte si, že Frontex je e, schopný so súčasným stavom zamestnancov dobre plniť svoje úlohy? Ešte ďalšie otázky? Pokiaľ ide o tie oblasti činnosti, kde bolo najviac presunov a zrušených platobných prostriedkov v roku 2009 a druhá otázka, myslíte si, či ten rozpočet by mal byť e, znížený, že je teraz príliš vysoký? Že je vyšší ako kapacita agentúry? Ďakujem za otázky. Ešte ďalšie otázky? Ja mám akoby otočenú otázku. Frontex e, bol vyťažený v Grécku teraz veľmi silne a chcem sa spýtať, aké, ako sa zmenili touto činnosťou od e, tohto roku, od činnosti v Grécku, ako sa zmenili potreby peňazí personálu v agentúre. Budú nejaké zmeny, ktoré vyplynú z tohto, pretože úlohy na grécko-tureckej hranici sú asi náročnejšie, ako sme pôvodne mysleli. I would like to give the floor to Teraz pán Eka Lajtinen z Frontexu dostane slovo, aby zodpovedal otázky. Ďakujem, pani predsedajúca. Dobré popoludnie všetkým. Áno, e, veľa presunov a rušení to je neustála výzva pri plnení rozpočtu a takisto aj vo finančnom manažmente agentúry Trvá to už dlhšie, je to štvrtý alebo piatý krát, čo riešime túto tému a bol by som veľmi rád. Rád by som neskôr dal podrobné otázky pánovi Buzu, podrobné odpovede pánovi Buzutilovi písomne. No a chcem zodpovedať e, otázky, ktoré ste položili. Pokiaľ ide o tie oblasti, na ktoré mali presuny najväčší dopad v rozpočte. Tie tri najdôležitejšie oblasti sú spoločné námorné operácie, potom vzdelávanie, školenia a potom IKT projekty a programy, ktoré sú typické pre takúto agentúru ktoré agentúra potrebuje, aby dosiahla svoju zrelosť. Čiže toto sú oblasti, ktorých sa tie presuny týkajú najviac. Je to také deja vu, spomínal som to už minulý rok. Chápeme, že musíme rešpektovať to, že plnenie rozpočtu sa vzťahuje na jeden rok a keď ide o rok 2009, tie konečné čísla prišli dosť neskoro, mm, o rok neskôr. Záväzky boli na úrovni 97 na podobnej úrovni ako rok predtým, 2008. No a konečné údaje platieb 80 ale to ešte nie je potvrdené. Toto sú lepšie čísla, ako keby sme si zobrali iba jeden rok, ale musím pripustiť, že tieto čísla neplnia ciele, ktoré sme si sami stanovili. Je veľmi dôležité ale si pripomenúť, že sa pohybujeme v oblasti, kde sa situácia drasticky mení a mení sa veľmi rýchlo. Boli sme toho svedkami teraz hovoríme o plnení rozpočtu za rok 2009, ale ak si vezmeme tento rok ako príklad, boli sme svedkami dvoch závažných zmien. Drastický posun z námorných hraníc na pozemné hranice a potom takisto drastická koncentrácia alebo zásadná koncentrácia na turecko-grécku hranicu. No a z hľadiska rozpočtu je oveľa drahšie robiť e, spoločné námorné operácie, kde využívame lietadlá, helikoptéry, hliadky na mori a na pozemnej hranici používame rôzne kamery, automobily, psov e, a tak ďalej. Čiže naozaj tam sú rozdiely. Za normálnych okolností musíme plánovať takéto činnosti viac ako rok vopred. Máme 27 členských štátov, ktorí sa koordinujú operatívne na základe analýzy rizika, ktorú nepoznáme presne e, dopredu a máme takisto aj e, pridružené šengenské krajiny a tretie štáty ako partnerov, čiže aj tí vstupujú do hry. Pokiaľ ide o tú druhú otázku, úroveň rozpočtu, nemali by sme oddelovať alebo rozdielovať túto úroveň rozpočtu od iných vecí. Sú tu aj finančné zdroje, ľudské zdroje, agentúry. To je veľmi dôležitý faktor. A tretia vec, tretí vrchol trojuholníka je vôľa a pripravenosť členských štátov pracovať spoločne, pretože celé to je o spoločnom o, konaní. <clears throat> Čiže toto musíme vnímať v súvislostiach tieto tri veci. Je to komplikovaný vzorec, ktorý musíme riešiť. Nepovedal by som, že úroveň rozpočtu je príliš vysoká, naopak ešte stále e, by tu bol nejaký priestor na navýšenie rozpočtu, najmä na tento rok a budúce roky. Naj, najdôležitejšia oblasť e, zdrojov sú ľudské zdroje. Chápeme, že administratívne výdavky sú dôležité, aj operatívne výdavky, že na to sa musíme sústrediť. Posledný rok, 2010, tam sme mali číslo 35 na administratívu a 65 na operatívne výdavky. A minulý rok bol o niečo, alebo predchádzajúci rok bol o niečo e, lepší, ale väčšina nášho personálu pracuje čiste na operatívnych úlohách. Toto musíme mať na pamäti. New, uh, in... Ďalšia uh, otázka sa týkala nových uh, činností, aj keď sa to netýka plnenia rozpočtu za rok 2009, ale je pravda, že všetky aktivity, všetky úsilia od polovice oktobra minulého roka. Sú to tie e, hraničné týmy rýchleho zásahu. Všetky tie činnosti narastajú, ich objem sa zvyšuje. V roku 2010 e, došlo k oneskoreniam v spracovaní faktúr a vo financovaní núdzových situácií, ktorých počet sa zvyšuje. Podarilo sa nám vyriešiť túto situáciu tým, že sme e, na to využili vlastný personál, e, navýšili sme administratívne misie a to by potom mohlo mať e, dopady aj na skoré ukončenie operácií. Analýza rizika zohráva veľmi dôležitú úlohu, ale to vnáša do situácie aj neistotu a vytvára to neistotu pri plnení rozpočtu. Nemôžeme stanoviť podmienky a dominantný faktor či napríklad námorná eh, hliadka je eh, schopná spotrebovať za týždeň 8 tisíc eur za hodinu. Má to priamy dopad na plnenie rozpočtu v oblasti námorných operácií. Čiže ak to zhrniem, konštatovanie Európskeho dvora auditorov a e, takisto spravodajcu mm, je odôvodnené Veľa úsilia sme vložili do zefektívnenia a do zlepšenia štruktúr riadenia rozpočtu, aj do finančného manažmentu Frontexu, aby tieto štruktúry boli zdravšie, lepšie, ale ešte stále nie sme v našom cieli, ešte sme nedosiahli všetky naše ciele, čiže trend je pozitívny, ale ešte to nie je úplne e, uspokojivé. Ešte sme nesplnili všetky ciele, ktoré sme si sami stanovili. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Ešte nejaké otázky? Áno, chcel by som sa ešte spýtať doplňujúce otázku ohľadom dvoch vecí. Prvá sa týka bodu 14 pracovného dokumentu Európsky súd audito, dvor auditorov hovorí, že je tam hlava 3 25 miliónov e, záväzkov, 3,5 milióna sa týkalo uplynulých operácií, čiže ak to chápem dobre, peniaze boli pridelené operácii, ktorá už neexistovala a agentúra to vedela, čiže chcem sa spýtať, prečo sa to tak robilo. No a druhá otázka, týka sa to tiež Frontexu. Chcem vedieť, Niečo k bodu 17. E, dvor auditorov nám tu hovorí, že viac ako 28 miliónov eur v roku 2009 bolo vyplatených na základe jednostranných e, rozhodnutí o grantoch, ktoré podpísala agentúra. Ak to správne chápem, dvor sa domnieva, že to nie je v súlade s príslušným nariadením. A ja sa takisto chcem spýtať, ako to je. Chcem sa spýtať najmä na túto novú právnu formu dohôd, ktorá podľa agentúry teraz eh, existuje a pokrýva granty. Uh, No predtým, než sa spýtame na odpoveď, ešte sa chcú niečo spýtať pani Keller a pani a Mathieu. Jedna vec, nie je to nič nové. Chcem sa spýtať na nábor pracovníkov. Myslíte si, že úlohy Frontexu sa môžu plniť dostatočne so súčasným počtom personálu, pretože prvýkrát máme rýchlu operáciu v Grécku Čiže pracujete na plné obrátky a chcem sa spýtať, či si myslíte, že máte dosť pracovníkov, dostatočne na to, aby ste mohli splniť všetky činnosti, pani Mathieu? Pani predsedajúca, rada by som sa spýtala pána riaditeľa, ako chce zlepšiť koordináciu členskými štátmi, čo by aj urýchlilo lepšie využívanie rozpočtu a prinieslo by to aj lepšie výsledky v teréne. Ďakujem pekne. Ďalšie otázky na vás, pána riaditeľa, tak poprosíme najprv vás a potom komisiu. Ďakujem. E, budem odpovedať na tieto otázky. Pokiaľ ide o bod 14 pracovného dokumentu, pokiaľ ide o 3,4 miliónov eur, ktoré sa mohli vynulovať alebo anulovať, dôvod, prečo sa to neurobilo, je ten, je to nedostatok odvahy v tom čase. Boli tam aj ďalšie otázky, ktoré súviseli napríklad s tým daňovým rokom a tak ďalej. A, a nevedeli sme si istí, čo urobiť s tými peniazmi. Minulý rok e, situácia bola lepšia, ale tam sme sa jednoducho rozhodli že sa uistím a preto sme to nevinulovali. Potom tie jednostranné rozhodnutia udelovania, no tak okolo toho je celá taká malá um, história, je tam ten zmenený systém a potom my sme to interpretovali tak, že je tu tá možnosť udelovať fondy a finančné prostriedky na základe jednostranných rozhodnutí orgánu, ktorý tieto fondy udeluje alebo poskytuje. Brali sme do úvahy partnerov Frontexu, teda hraničné jednotky, policajné jednotky a tak ďalej a tak ďalej. A to sú tie organizmy, tie jednotky, ktoré sú dôveryhodnejšie ako súkromný sektor s celým rešpektom, ktorý pre súkromný sektor mám, keď tieto orgány samozrejme dostávajú fondy od EU. A účtovný dvor zdôrazňuje tento bod. A počas nasledujúceho auditu e, bol veľmi jasný vo svojich stanoviskách aj pokiaľ ide o to, ako treba zmeniť eh, túto situáciu, pretože my sme interpretovali toto finančné nariadenie, ale eh, účtovný dvor alebo dvor auditorov si eh, toto nariadenie neinterpretoval rovnako. Je potrebné, aby sme mali správnu interpretáciu a potom sme i hneď aj zmenili naše vnútorné postupy a to sa týkalo len veľmi krátkeho času, kedy sme aplikovali to naše vlastné interpretovanie finančného nariadenia a udelovali sme e, tie finančné prostriedky na základe jednostranných rozhodnutí. Ospravedlňujem sa, ak som e, nepochopil otázku pani Keller, pokiaľ ide o personálu, či jeho e, dostatok alebo nie. No veru nie. Žiadna agentúra by vám nepovedala v súčasnej situácii, že má dostatok personálu. My samozrejme chápeme, aké sú tie eh, rozpočtové okolnosti, ale my sme predložili návrhy aj správna rada Frontexu a v súčasnosti potrebujeme 26 nových postov, tento aj budúci rok. Možno to zatiaľ vyzerá ako utopia, ale v každom prípade konštatujeme nedostatok personálu a preto musíme robiť rôzne kompromisy, pokiaľ ide o kvantitu, kvalitu, ale aj objem operácií. Robíme, e, čo sa dá, a ako sa najlepšie dá. Jasne sme zadefinovali priority v našich aktivitách, ale musíme pripomenúť, že nemôžeme zaručiť to, že e, veci sa budú robiť e, tak rýchlo, ako to bolo naplánované vzhľadom na tieto okolnosti je to jednoznačne tam, je to také čierne miesto alebo vákum pre nás. A potom tá otázka e, súčasnej situácii ako vylepšiť už viac ako dva roky. Máme systém, ktorý síce môže vyzerať ako príliš ťažkopádny a citlivý, ale my nemôžeme asociované štáty Schengenu nútiť k tomu, aby plánovali nejaké operatívne alebo administratívne operácie. E, my to voláme ako administratívne individuálne rozhovory a my individuálne teda každý štát žiadame, či sú ochotní v tomto postupovať, e, chceme vedieť, aké majú očakávania, pýtame sa ich e, v nasledujúcom roku, akých operácií sú ochotní e, sa zúčastniť a tak ďalej. Pokiaľ ide o presnosť rozpočtu, e, ten neustály problém toho, že je tam prílišné rozpočtovanie, no tak snažíme sa to vyriešiť. Pokiaľ ide o e, výdavky tzv. zoznamu RIM, teda, teda ten zoznam cien, všetkých zariadení pre námornú operáciu, pozemnú, leteckú operáciu a tak ďalej. A na základe tohto zoznamu môžeme naplánovať, koľko môže stáť jedna helikoptéra, nejaká patrola na mori a tak ďalej, alebo nejaká loď. A na základe toho my robíme a nastavujeme aj ten rozpočet snažíme sa vychádzať a teda stanovovať aj pravidlá, ktoré budú jasné pre členské štáty a veríme, že operatívne plánovanie bude oveľa presnejšie. A potom e, sme zovšeobecnili vzťahy a skrátili sme cestu alebo nejakým spôsobom sme sa snažili uh, uľahčiť túto situáciu. Na konci roka sme sa snažili rozdeliť tieto operácie na také kratšie časové úseky a to spôsobuje, že vypracovávame správy, ktoré sú oveľa dôveryhodnejšie. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca za odpoveď aj za otázky. A padla tu žiadosť, aby ste tieto odpovede zaslali aj písomne, takže budeme mať podrobnejšie. Ďakujem. Ešte skôr, eh, než budeme postupovať ďalej, tak máme tu aj otázku Sepolu. Dvor auditorov hovorí, že pokiaľ ide o verejné zákazky v štyroch prípadoch, kolegium nadobudlo tovary a služby bez nejakej verejnej zákazky alebo zmluvy. A to je niečo naozaj veľmi, veľmi vážne. Ak neprebehla e, žiadna verejná zákazka, teda postup verejného obstarávania alebo nejaký člen personálu, ktorý nebol kompetentný pre túto operáciu, nedošlo k žiadnej finančnej operácii, nedošlo k žiadnemu finančnému vyhodnoteniu a teda otázka znie, bolo to vyšetrené? A prečo tento postup neprebehol v zmysle pravidiel? Kto je za to zodpovedný? Kto je zodpovedný za takýto vážny priestupok keď máme manuál pre takéto obstarávanie a keď funguje aj taký ten styčný dôstojník alebo zamestnanec pre verejné zákazky, tak ako je možné, že k tomu došlo a skôr ešte mám aj iné otázky. Áno, pani Keller, ja mám viacero otázok. Pán Busotil, ak by bolo možné odpovedať na tie prvé konkrétne otázky a potom e, ešte budú ďalšie, ešte pani Mať. Ďakujem, pani predsedajúca. V platbách sa hovorí o 900 miliónov eur koncom 2009 a hovorí sa, že tento problém je takmer vyriešený, ale mohli by ste nám vysvetliť, ako sa skutočne vyrieši. Ide o oneskorenie platieb e, z roku 2008 a ktorý rozpočtový rok, e, vlastne z ktorého roku sa budú tieto platby platiť. No nepočujú tlmočníci teraz rečničku. Na rok 2008 je tam možnosť presunu. Mobil neustále ruší príjem tlmočníkov. 43% rozpočtu sa bude prenášať venir et que tu, depuis mars 2010, des réunions hebdomadaires sur les gestions sur les Od marca 2010 prebehli finančné operácie a tam sa mala urobiť finančná rozpočtová kontrola a mm, potrebovali by sme presnejšie vysvetlenie Sepolu k tejto situácii a mohli by ste nám povedať, aká je rozpočtová finančná situácia tejto agentúry? 128 miliónov. No, je to suma, ktorá je veľká, tak e, v roku 2009 ako je možné, že agentúra nedosiahla počas viacerých rokov rozpočtovú rovnováhu a tieto, táto situácia sa neustále opakuje. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedajúca. A poprosíme teraz o veľmi stručnú odpoveď, pretože už nemáme veľa času. A potom uvidíme, či ešte budú ďalšie otázky. Ďakujem, pani predsedajúca. Dobré popoludnie, veľmi stručne urobím také všeobecné vyhlásenie, pokiaľ ide o SEPOL. V tom našom riadení nechceme zakrývať chyby z minulosti. Vieme, že došlo k závažným chybám v oblasti manažmentu, hlavne finančného manažmentu. Budeme sa e, venovať aj viacerým témam, ale odpoviem na tie konkrétne otázky. Pokiaľ ide o verejné obstarávanie, áno, máte pravdu. Mali sme tam štyri prípady, kedy tieto služby alebo ich nákup prebehol bez akéhokoľvek tendru a v jednom prípade dokonca tam bol zapojený človek, ktorý na to nebol kvalifikovaný. Koncom roka 2009 začal pracovať kvalifikovaný pracovník. Už e, v polovici minulého roka sme mali k dispozícii ten manuál, aj sme preškolili všetkých pracovníkov a keď sa pozriete na posledný audit, tak tam veľmi jasne pri týchto službách a ich nákupoch sa hovorí, že tento systém funguje celkom dobre. Pýtali ste sa, či prebehlo nejaké vyšetrovanie týchto chyb. Áno. No, zatiaľ sme do toho neinvestovali. Chceme zlepšiť skôr existujúcu situáciu a pozerať sa do budúcnosti, pokiaľ ide o tie zodpovednosti v tomto konkrétnom prípade pri tom nákupe a pri tom tendri tam nemáme nejakú osobnú zodpovednosť. To znamená, nechceme nikoho osobne konkrétne obviniť a teda, že bol zodpovedným za tento nákup, ale máme tu príkaz na bývalého riaditeľa a ide o vymáhanie určitých prostriedkov ale v každom prípade chceme zlepšiť náš imič z oči voči daňovým poplatníkom. A keď ide o tie rozpočtové odsuny, tento rok sme aplikovali tento presun s takou poznámkou. Uh, Tie modely, čo nám umožňuje aby sme zrevidovali alebo skontrolovali 1,9 tisíc fondov a ide predovšetkým o rozpočtové prostriedky C1 a C8 a to budeme, C8 a to budeme aplikovať počas budúceho roka. Pokiaľ ide o možné zlepšenie, máme panel, ktorý organizuje audity. Tento je výsledkom práce našej agentúry a teda analýzy v nej. Budeme lepšie kontrolovať a sledovať platby, ktoré musíme zrealizovať a ako pani Mačie správne povedala, máme finančné stretnutia každý týždeň. Pred dvomi týždňami sme e, vypracovali takú správu, e, ktorá bude teda každotýždenne správa o spotrebe prečo v roku 2009 bolo toľko presunov alebo odsunov na neskôr. Jediný dôvod bol ten, že nebola urobená žiadna globálna alebo e, špecifická analýza. Tá sa urobila až po mojom nástupe na post. Ďakujem, pani predsedajúco. Sú to ešte nejaké doplnkové otázky? Nech sa páči. All, like Áno. Ešte jedno upresnenie teda e, nikto nebol obvinený alebo teda nebol e, označený ako kompetentný za ten prípad v roku 2009, ale pán riaditeľ hovorí, e, že je potrebné, ako teda citujem, že riaditeľ by mohol byť zodpovedný za to, aby tie peniaze vrátil tým daňovým poplatníkom. Potrebujeme nejaký právny základ na to, aby k tomu došlo. Poprosím vás, aby ste mi vyjasnili, či akým spôsobom to prebehne, alebo či sa už e, niečo spustilo. A tá druhá záležitosť, pokiaľ ide o tie rôzne kontrakty pre expertízy tých odborníkov, poradcov, to, čo sa podpísalo v akadémii a to, čo dvor auditorov považuje za nezákonné, pretože pretože to finančné nariadenie pre akadémiu nevstúpilo do platnosti. Takže aký je súčasný stav týchto kontraktov, ako to naozaj vyzerá? Ešte pani Kellerová. Máme ešte ďalšie otázky. Ehm, sú aj v písomnom dokumente. Predpokladám, že dostaneme písomnú odpoveď. Ale to absolutórium rok 2008, to sa týkalo, už v roku 2007 boli obrovské problémy, odtedy ubehli už dva roky a teraz tu vidíme znovu tieto negatívne signály, že nedošlo k zlepšeniu skôr až v minulom roku, tak ako je to možné, že nedošlo k takýmto zásadným zmenám? a potom problém so súkromným využívaním finančných prostriedkov. Mali sme viacero prípadov v roku 2007 a znovu v roku 2008 sa nič nestalo, nič nezmenilo a ja znovu kladem otázku, prečo? Hovorili ste, že ste nastúpili kedy? Pred dvomi týždňami? Nie, pred dvomi mesiacmi. Dobre, tak sa pýtam, Kedy ste prijali toho odborníka na finančnú problematiku? Kedy to bolo pred tými dvomi mesiacmi? Kedy ste začali teda najímať tých ľudí, ktorí e, sú kvalifikovaní na verejné obstarávanie? A pokiaľ ide o ten manuál alebo tú príručku pre nákupy, tak boli to interní alebo externí odborníci, ktorí to pripravili, alebo niekto, kto má skúsenosti s tými negatívnymi príkladmi z minulosti. Ďakujem pani Matej. Mohli by ste nám vysvetliť, ako prebiehajú schôdze z governingov? Je tam nejaká zmena v práci e, medzi riaditeľom a správnou radou, či tam dochádza teda k nejakému tomu, ako to funguje v absolutórii, alebo ste viacej v kontakte s pracovnou skupinou pre správnu radu a rada by som vedela, ako to prebieha v tej správnej rade, aké vzťahy s ňou máte. Vysvetlite nám to, prosím, ťa, prosím vás. Thank you, Madam Chair. Well, uh, most of the other questions... Ďakujem. Väčšina otázok, ktoré som chcel položiť, už zazneli zo strany kolegov. Je tu ešte jedna otázka, ktorá nezaznela a chcem ju položiť a týka sa to kurzov, v bode 2 môjho pracovného dokumentu. Európsky dvor auditorov nám povedal, e, tak ako je to už aj v správe pre rok 2008, výdavky na organizáciu kurzov a seminárov sú významnou časťou rozpočtu kolegia a pokiaľ ide o rok 2009, audit takisto skonštatoval obrovské nedostatky. Toto je veľmi znepokojujúce tvrdenie dvoru auditorov a ja sa pýtam, prečo problémy, ktoré boli identifikované už v roku 2008, sa zopakovali v roku 2009. Pán riaditeľ, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Chcem zodpovedať v takom poradí, ako zazneli tie otázky. Osobná zodpovednosť. My sme skontrolovali, v, v ktorých prípadoch sú zodpovední bývalý manažment a bývalý riaditeľ a došli sme k záveru, že je tu jasná osobná aj právna zodpovednosť 220 tisíc eur výdavkov za to je osobná zodpovednosť, to musíme dostať späť, ale musíme vždy preskúmať v rôznych nariadeniach, či je v jednotlivých prípadoch osobná zodpovednosť. V niektorých prípadoch sme to identifikovali a takisto sme už zahájili konanie vymáhania tejto pohľadávky. No a ak takáto možnosť bude aj v iných prípadoch, tak to určite urobíme, môžete by, si byť istí. Ďalší bod sa týkal o starého e, systému vzdelávania, modulárneho vzdelávania. Spolu s členskými štátmi máme akadémie a e, školy, ktoré majú spoločné študijné plány pre policajné akadémie v celej Európe. Toto sme urobili formou kontraktu medzi CEPOLom a medzi policajnými akadémiami členských štátov a bol to nesprávny prístup, a trvalo chvíľku, kým sme to zmenili. Posledné stretnutie správnej rady začiatkom decembra minulého roka zmenilo kompletne prístup k tejto problematike. To znamená, že už nebudeme zadávať takéto kontrakty ako v minulosti a chcem zdôrazniť, že kontrakty sme zastavili už v júni 2009, čiže od júna 2009 e, žiadne ďalšie kontrakty neboli vykonávané, plnené a teraz uplatňujeme systém grantov na rozvoj, čiže modulárny systém už nebude uplatňovaný. No a teraz sme zmenili aj finančné nariadenie pre CEPOL. Vypustili sme jeden odsek, ktorý bol kritizovaný dvorom auditorov a ďalšia vec, druhý odsek bol zmenený, takže teraz finančné nariadenie CEPOLu, ktoré dvor auditorov kritizoval, je v súlade s finančným nariadením. A my sme teda toto urobili na poslednom uh, stretnutí správnej rady. Pýtali ste sa, prečo sme už skôr nezasiahli, nezlepšili situáciu. Ja sa chcem ospravedlniť, ale nemôžem vám dať na to jasnú odpoveď, prečo predchádzajúci manažment neprijal rýchlejšie opatrenia. Naším zámerom nie je ospravedlňovať sa za to, čo sa stalo v minulosti, ale chceme e, zlepšiť situáciu čo najskôr, čo najrychlejšie. A preto vám nemôžem povedať, prečo v roku 2009 neboli chyby napravené súkromné výdavky a otázka, prečo sa neurobilo nič skôr s touto vecou. Došlo e, k viacerým vymáhaniam pohľadávok od jednotlivých úradníkov v roku 2008-2009, ale nevymohli sme plnú čiastku späť. Vyžadoval to dvor auditorov aj parlament. Urobili sme teraz externý audit e, súkromných výdavkov, robí nám to spoločnosť z Londýna a tento externý audit e, vypracoval správu. A z tejto správy vyplýva jeden záver. To vymáhanie pohľadávky, ktoré som e, spomínal od bývalého riaditeľa pokiaľ ide o verejné obstarávanie a zmeny v tejto oblasti, prečo to nebolo možné skôr, prečo sa to nezlepšilo skôr a odkiaľ pochádza tá príručka. E, úradník pre obstarávania prišiel v roku 2009 a v roku 2009 mal možnosť zlepšiť systém a tá príručka sa zakladá na jeho o pokynoch, na jeho znalostiach, takisto na informáciách, ktoré sme zozbierali od partnerských agentúr. Pani Mathieu, vy ste sa e, pýtali na stretnutia správnej rady, čo sa tam zmenilo v porovnaní s predchádzajúcim manažmentom. Môžem povedať, že sme zaviedli systém podávania správ. Dávame správnej rade prehľad o tom, ako sa jednotlivé oblasti vyvíjajú, týka sa to rozpočtu, verejných obstarávaní, financií a tak ďalej, čiže správna rada má naozaj dobrý prehľad a monitoruje, čo sa deje v agentúre. Okrem toho som veľmi rád, že môžem povedať, že máme aj auditorský panel od minulého roka, ktorý podporuje správnu radu v jej práci. Takéto niečo predtým v agentúre neexistovalo. Máme tam kvalifikovaných auditorov z členských štátov a ich úlohou je auditovať prácu agentúry a podporovať takto správnu radu pri príjmaní rozhodnutí, ak sa musí teda nejaké rozhodnutie prijať ohľadom manažmentu agentúry. Pokiaľ ide o kurzy a semináre, na to ste sa takisto pýtali, čo sme zmenili. Chcem spomenúť dve veci. Minulý rok sme začali implementovať systém rámcových partnerstiev. To už sme podpísali. Boli sme predtým kritizovaní, že e, sme nemali e, riadne kontrakty medzi agentúrou a členskými štátmi. Teraz máme ten systém rámcových partnerstiev, na základe ktorých budeme podpisovať grantové kontrakty. Tie budú podpísané v následujúcich dňoch, keď budeme mať technicky prístupný rozpočet to je prvá časť a druhá vec, ktorú chcem spomenúť, pokiaľ ide o spoločné študijné plány, modulárny systém bol kritizovaný, ale ten už neexistuje. My sme zmenili tento systém, bude e, iba systém dohôd o grantoch e, pre fázu rozvoja. Dúfam, že som zodpovedal všetky otázky. Ak nie, tak vám ešte môžem niečo doplniť. Ďakujem. Žiadame vás, aby ste to dali aj v písomnej forme, pretože to veľmi pomôže členom výboru. Máme tu ešte jednu agentúru a nemáme veľa času. Really like... Áno. Mám otázku na komisiu, či je spokojná s reakciami CEPOLu pokiaľ ide o to, čo uviedol dvor auditorov. Je komisia spokojná? Ale rád by som prešiel aj k poslednej agentúre. Čas nás tlačí, mám dve hlavné otázky. Pokiaľ ide o agentúru pre základné práva, poprvé nábor pracovníkov a postupy uplatňované pri nábore, či odhady náborového plánu sú implementované podľa ich názvov dostatočne. A ešte ďalšia vec, špecifická otázka týkajúca sa rámcového kontraktu na 4 roky z júla 2007, ale po menej než dvoch rokoch boli minuté všetky prostriedky na, na ňu alokované. a bolo to bez nejakého ďalšieho povolenia, autorizácie, takže bol by som rád, keby nám mohla agentúra povedať, ako a prečo k tomu došlo. Navrhujem prejsť k agentúre pre základné práva a potom požiadame komisiu, aby sa vyjadrila k Sepolu. Takže, pán Manolopulos, máte slovo. You, Ďakujem, pani predsednička. Začnem tými odhadmi plánu náboru pracovníkov. Môžem vás ubezpečiť, že príjmame všetky potrebné opatrenia na to, aby sme reagovali na ten nadmerný odhad, tak ako to identifikoval dvor auditorov. My sme začali s mesačným predkladaním správ s cieľom monitorovať, pokiaľ ide o oddiel 1, rozpočet a výdavky na nábor pracovníkov. Agentúra začala fungovať v roku 2007 v roku 2008 bol nominovaný riaditeľ. Bohužiaľ, iný rečník narušuje to, čo hovorí pán riaditeľ. Žiaden nábor nebolo možné robiť pred príchodom nového riaditeľa, takže my teraz dobiehame toto omeškanie v nábore. Čísla, ktoré mám k dispozícii, povedajú o tom, že máme asi 50-percentné percentnú mieru obsadenosti pracovných miest k roku 2010. Takže my sme prijali všetky opatrenia potrebné na riešenie tejto situácie. Máme plánovacie oddelenie, manažéra zodpovednosť toto oddelenie a máme tri priority v programe, prvú, druhú a tretiu. A tá tretia znamená toľko, a toto nám komisia odporúčila, je interný audit ako osvedčený postup, že ak máme nejaký nadbytok, tak to môžeme využiť, môžeme ho využiť na realizáciu určitých projektov, ktoré požaduje správna rada alebo komisia, ale ak teda nemáme prostriedky, tak môžeme to urobiť takto. V roku 2009 Implementácia bola na úrovni 99,4%, pokiaľ ide o projekty. A rozpočtové oddelenie mi dalo k dispozícii minulý týždeň štatistiky, podľa ktorých došlo v roku 2008 k trojpercentnému zníženiu zdrojov. V roku 2009 to bolo 6 percentné zníženie, pokiaľ ide o prevod z jedného roka do druhého. 98% je implementácia minuloročných eh, prostriedkov a toto je podľa mňa eh, uspokojivé číslo. A samozrejme, že sa budeme snažiť plniť rozpočet na 100%. Chceme teda, aby prenos, prevod medzi obdobiami nepredstavoval viac než 10%. A ešte je tu predpis zo strany komisie DGP pre rozpočet, že nemôžeme splniť e, rozpočtové prostriedky na úrovni menšie ako 95 99,4 to je za rok minulý, 99,7 za ten predminulý, pokiaľ ide o využívanie nám pridelených prostriedkov. Takže monitorujeme prevody medzi obdobiami je s tým spojený právny záväzok, pretože prevodom sa nedá e, predísť vzhľadom na povahu našich aktivít. Takéto prenosy z jedného obdobia do druhého musia existovať. Ak napríklad aj začneme s nejakým varným obstarávaním, s nejakou súťažou v začiatku roka, e, do maja sa potom možno dá podpísať zmluva, ale potom nastáva fáza prieskumu, naši dlhodobí partneri získavajú údaje a tak ďalej. Takže sa to nepodarí zrejme ukončiť do konca roka. Takže takýmto prenosom nezabránime, ale snažíme sa znižiť ich objem. Pokiaľ ide o druhú otázku pána Buzutila, to je ten rámcový kontrakt z roku 2007. Ide o rámcovú zmluvu, ktorá sa týka Eh, agentúry, ktorá nám má realizovať konferencie a rôzne podujatia. Ten podpis k tomu došlo v roku 2007, my sme vtedy ešte nemali správnu radu, nemali sme nového riaditeľa, no a s príchodom týchto mm, činiteľov tak došlo k eh, rozhodnutiu z ich strany. Mali sme výročnú konferenciu o ľudských právach. Bolo to tu v Bruseli pred Vianocami. A tá, toto verejné obstarávanie sa pozmenilo, išlo o sumu 2 milióny eur a v roku 2009 teda už celá táto suma bola vyminutá, ale tá zmluva naďalej existuje. 6 mesiacov predtým sme začali s verejným obstarávaním, ale nepodarilo sa nám ho dokončiť. Takže Toto bola jediná možnosť pre nás, čo sme mali zrušiť, tú výročnú konferenciu o ľudských právach, ktorá bola organizovaná v spolupráci so švedským predsedníctvom. To sme nemohli urobiť, vyšli sme, vychádzali sme z rizikovej analýzy a povedali sme si, dobre, zrealizujeme to, Ide o právnu zmluvu, ktorá je platná a dvor auditorov vôbec e, nepovedá o tom, že by to bola nejaká neregulárna, nelegálna aktivita podľa tohto verejného obstarávania. Dobre, ďakujem. Pán Bozutil, ak máte kratučkú otázku, môžete ju položiť. Ale podľa mňa sme mali pokračovať. Pán Buzutil, ja už nemám otázky. Záverečné slovo by som mohol prezentovať, nie že by sa komisia chcela vyjadriť. Dobre, takže komisia sa vyjadri k SEPOLu a potom vaše záverečné slovo hovorí pani predsednička. Komisia, poprosím vás stručne k tomu SEPOLu, keby ste mohli. Ďakujem pekne, pani predsednička. Komisia si myslí, vzhľadom na zmenu v manažmente, CEPOL teraz e, nastúpil novú fázu, nové riadenie, Nové vedenie sa snaží poriešiť eh, všetky otvorené otázky. Komisia podporuje CEPOL v tomto postupe, aby táto agentúra mohla naozaj slúžiť dosahovaniu cieľom policajného výciku podľa štokholmského programu. V roku 2008 komisia začala správnu radu tlačiť eh, k zmene v riadení, vo vedení tejto agentúry. České predsedníctvo v roku 2019 veľmi podporilo a vďaka tejto podpore sa nám v roku 2009, konkrétne v máji, podarilo dosiahnuť ukončenie tohto procesu došlo k rezignácii bývalého riaditeľa Cepolu. Ja viem, že ide rozpočet 2009, ale myslím, že je na mieste povedať, že v roku 2009, pardon, 10 agentúra zlepšila e, svoj výkon, pokiaľ ide o rozpočet. Toto dvor auditorov aj uznal. Len uvediem jeden príklad pokiaľ ide o to percento, v roku 2010 bolo vydan, bol vydaný štvornásobok výdavku z roku 2008. Ďakujem pekne. Teraz stručný záver a poproši, poprosíme tlmočníkov, aby nám tu zostali trošku dlhšie, aby sme stihli pokryť aj posledný bod. Áno, ďakujem, hovorí pán Bozotil. Chcem sa poďakovať všetkým, počnúc sekretariátom, za možnosť toto zrealizovať. Chcem sa poďakovať poslancom, ktorí sa účastnili tejto rozpravy, ktorá bola veľmi zaujímavá. Ďakujem pekne aj všetkým zástupcom agentúr a komisii. Ja chápem, že nešlo o nejakú veľmi príjemnú hodinku pre nich. Pre mňa to tiež nebolo veľmi príjemné. Zároveň však dúfam, že sa všetci zhodneme na tom, že tento postup je v zmysle transparentnosti, pretože ide o prostriedky daňových poplatníkov, o ktoré tu ide. A dúfam, že z toho stane taký každoročný zvyk, že agentúry budú sem k nám prichádzať a budú hovoriť o tom, ako prostriedky vydávali. Na základe toho my udelíme potom absolutórium. Tiež sa teším, že správodajkyňa pani Makovej z výboru Kokobu tu je. E, takže E, vlastne e, predpokladám, že naše stanovisko bude zohľadnené v správe príslušného výboru. Ďakujem pekne. Takže pán Buzutil predloží svoje stanovisko 1. februára, respektíve 1. Teda januára. Pozmeňovacie návrhy môžete predkladať do 3. februára. Hlasovanie v Libe bude 28. februára. Ďakujem veľmi pekne za účasť všetkým zástupcom agentúr. Ďakujem za vaše odpovede. Ešte raz opakujem, že je potrebné ich predložiť aj písomne, aby sme mali takýto pracovný podklad. A máme tu ešte jeden bod na programe. Ide o dohodu medzi EÚ a Brazíliou. Ide o zrušenie výstrika chodobých pobytov pre držiteľov diplomatických služobných alebo úradných pásov, respektíve um, aj, ide aj o obyčajné cestovné pasy, takže spravodajci sú pani Makovej a pán Enču. Nech sa páči, vyjadrite sa. Thank you, Chair. Uh, on the EU-Brazil visa... Takže pokiaľ ide o dohodu medzi Európskou úniou a Brazíliou o zrušení víz, ja odporúčam Európskeho parlamentu, aby súhlasil s uzavretím oboch dohôd pre všetkých občanov EÚ, vrátane Malty, Cypru a Estonska, aby títo mohli bezvízovo vycestovať do Brazílie, či už za obchodnými alebo cestovateľskými účelmi. Teda dôjde k zrušeniu víz aj pre Brazílčanov pri vstupe na územie EÚ kratšom ako 3 mesiace E, takáto dohoda umožní teda vycestovanie pre všetkých v rámci EÚ do Brazílie bezvízovo. Takže ešte raz poprosím parlament, aby súhlasil s týmito dohodami. Tá druhá dohoda e, sa týka diplomatických pasov v rovnakej otázke. Pán Enču je tam spravodajca. Pán Enču, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Odporúčam parlamentu, aby schválil tieto dohody. Rokovania prebehli v dvoch etapách, pretože schválenie tejto dohody pre bežné cestovné pasy potrebuje aj schválenie národných parlamentov a preto to bude trvať dlhšie a táto dohoda ide separátne od dohody týkajúcej sa diplomatických pasov a toto sa môže okamžite aplikovať tak, ako sa to podpísalo. A preto tamto rokovanie už na oboch stranách skončilo. Rád by som vám ešte povedal len niekoľko informácií, ale aby sme tu zbytočne strácali čas. Len som vás chcel upozorniť pre všetkým Európsku komisiu a EÚ, ktorá je teda kompetentná na rokovanie tohto vízového režimu. Niektoré členské štáty, ktoré ešte nedosiahli tú výnimku alebo zrušenie vízového vízovej povinnosti pre Kanadu, USA. Bolo by možné postupovať práve tým spôsobom, že by sa to rozdielilo na tie bežné pasy a na tie diplomatické a špeciálne a takýmto spôsobom by sme urobili krok vpred. A držitelia tých špeciálnych diplomatických pasov by nemuseli prekonávať tie všetky ťažkosti a problémy a preto odporúčam Európskej komisie, aby urobila to isté aj v prípade USA a Kanady, aby tých 6 členských štátov, ktorí nemajú ten bezvisový styk, aby mali tú možnosť. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedajúca. Rada by som sa spýtala komisie a rady, či chcú vystúpiť k tomuto bodu. Nech sa páči, áno. Ďakujem, pani predsedajúca. Veľmi stručne rád by som v mene komisie poďakoval obom spravodajcom za jasnú podporu tejto dohody o zrušení vízového styku s Brazíliou. Samozrejme, ďakujem aj za to, že sme celý tento proces mohli urýchliť a že sme sa tak rýchlo dopracovali k podpísaniu tejto dohody. Ešte posledná poznámka. Rád by som povedal, že samozrejme Európska komisia bude naďalej pokračovať vo svojom úsilí, aby sa vyriešili tie otázky reciprocity vízového styku s Kanadou a USA pre tie členské štáty, pre ktoré to ešte naďalej platí. Sú tu nejaké ďalšie komentáre? Pýta sa pani predsedajúca. Zdá sa, že nie. Dobre, termín na pozmenujúce návrhy je streda 12. januára na obed o 12. hodine a správa sa bude schvalovať v Libe 25. 26. januára E, tie pozmeňujúce návrhy budú len preto legislatívne uznesenie. Ďakujem a znovu sa stretneme. No, uvidíme, či to bude to mimoriadne stretnutie 17. januára, či sa to potvrdí e, na tej schôdzi koordinátorov sa to dohodne a potom 25. januára Bruseli a 26. tiež v Bruseli, takže ďakujem veľmi pekne za vašu trpezlivosť a ďakujem aj tlmočníkom. Exactly. <laughs> thank you. Thank you. Thank you, madame.